Allora, riprendiamo i lavori. Um, cominciamo dal terzo cluster, dal titolo Esplorare i modi per migliorare le sinergie e la cooperazione. Takže eh, teraz budeme pokračovať eh, a budeme sa zaoberať otázkou aj synergii medzi agentúrami, inštitúciami eh, v boji proti praniu špinavých peňazí. Máme tu troch hostí a štruktúra bude ako obyčajne. 15 minút dostanú rečníci a potom teda rozprava. A začneme zástupcom EBF, Európskej bankovej federácie. Uh, to budú teda tie miesta, kde sa hlási pranie špinavých peňazí a potom uh, trestné stíhanie, potom pán Manival, Uh, on bude hovoriť o efektívnom systéme v boji proti praniu špinavých peňazí a v boji proti terorizmu. A potom Monty Rafael eh, z Lawyers and Peters and Peters Londýn a tam pôjde o spoluprácu eh, orgánov činných v trestnom koni. Takže tam slovo prvé rečničke. Nech sa páči, máte 15 minút. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za eh, teda eh, to, že kolega tu nie je, pretože profes, teda mal iné povinnosti, nemohol eh, prísť. Takže e, BFA má vlastne zastrešovať Národné bankové asociácie. Máme 31 eh, členov, 27 členských štátov EÚ, 4 z SVO a predstavujeme 4 tisíc bank, 2,7 milióna eh, zamestnancov. Eh, aké sú teda moje skúsenosti? Ja predstavujem federáciu, ktorá eh, zase eh, predstavuje alebo zastupuje takéto asociácie. Ja teda nemám nejakú veľmi praktickú skúsenosť, ale určite máme názory na spoluprácu medzi bankami. Toto je téma, ktorú často preberáme s členmi teda boji proti praniu špinavých peňazí, proti terorizmu, najmä v rámci revízie štvrtej z Európskej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a takisto v rámci revízie Európskeho právneho rámca o ochrane údajov. Na úvod by som chcela pripomenúť, aké boli konkrétne povinnosti finančných inštitúcií v boji proti praniu eh, špinavých peňazí a boj proti terorizmu, aké sú medzinárodné eh, záväzky. Finančné inštitúcie musia eh, uplatňovať obozretnosť voči svojej klienti, musia verifikovať, identifikovať a verifikovať identitu fyzických aj právnických osôb, ktoré sú ich klientami. No a potom sa treba pozrieť na cieľ a povahu obchodných transakcií, čiže mm, tam môžu byť e, kopírované určité dokumenty, buď v papierovej podobe alebo v elektronickej. A takisto sa musí e, sledovať teda e, transakcie klientov. Na to sú to sa vzťahuje na konkrétne osoby a podľa štruktúry e, majú klienta, čiže môžu byť pri vysokorizikových klientoch e, konkrétne opatrenia, napríklad pri politicky exponovaných osobách. Napríklad e, europoslanci sem spadajú, fyzické osoby, ktoré vykonávajú nejakú verejnú významnú funkciu. A na to finančné inštitúcie majú svoje kontrolné interné mechanizmy. Interná kontrola tak z pohľadu človeka, ako aj teda je tam taký ten úradník compliance officer, teda proti praniu špinavých peniazí, plus, plus sú tam technologické e, postupy. Väčšina inštitúcií využíva automatické e, systémy boji proti praniu špinavých peniazí a terorizmu. A transakcie, e, ktoré sú podozrivé, e, treba e, hlásiť Eh, príslušnému eh, orgánu na analýzu týchto transakcií, ktorý to prešetrí a potom môže napríklad aj kontaktovať ďalšie orgány a všetky informácie, ktoré sa týkajú nejakého potenciálneho prania eh, peňazí alebo financovania terorizmu. Je tu teda povinnosť hlásiť finančné, podozrivé finančné transakcie. Finančné inštitúcie majú dlhú skúsenosť, hrávajú veľkú úlohu v boji proti praniu špinavých peňazí, takisto čo sa týka iných povolaní. Um, ja som našla štúdiu, neviem, ako by som ju ukázala, ktorá naozaj veľmi zaujímavá. Je to štúdia eh, komisie z roku 2008 o mm, vlastne tom, že 80 hlásených eh, podozrivých transakcií eh, pochádza práve od bank a finančných inštitút, korupcii. Čiže banky sú nielen tí, ktorí to hlásia, ale v rámci práva a v rámci hlásení, ktoré dostávajú od týchto eh, finančných buniek eh, na kontrolu, mm, takisto majú svoju úlohu v kontrolovaní cezhraničných tokov, ako to hovorí o odporúčanie 16 nového štandardu. Takže toto je ten rámec povinností bank a teraz by som chcela eh, načrtnúť, kde je možné zlepšenie, intensifikácia spolupráce, čo odporúčajú Európske banky. Na jednej strane lepší prístup k in- verejným informáciám by mal byť uľahčený. Je tu povinnosť poznať svojho klienta, ale Ehm, banky samozrejme ehm, závisia od toho, čo im ten klient e, deklaruje. Ehm, mal by teda byť aj prísuk k verejným registrom, najmä pokiaľ ide o údaj o akcionároch nejakého podniku. Ďalej mali by sa odstrániť právne prekážky, ktoré ešte môžu v Únii pretrvávať, pokiaľ ide o výmenu informácií cez hranice, intra and extra e, skupine. Na druhej strane a zvýrazňujem to, pretože viem, že členovia tohto výboru pracujú na revízii toho rámca na ochranu osobných údajov, takže um, musí tu byť rovnováha medzi ochranou údajov a teda uh, takýmito potom zase informáciami o klientoch. Takže mm, uvedla by som aj príklady. Je tu naozaj problém vo vzťahu k povinnosti informovať eh, o osobe, Čiže ak je tu informácia súvisiaca s klientom, tak e, to riadi banka. A e, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa týkajú tretích, e, aby sa bránili proti praniu špinavých peňazí alebo proti terorizmu, manipuláciami s, trhu, s trhom. No a banky by pri boji proti praniu špinavých peňazí mali odhalovať identitu klientov, ale aj identitu tretích, ak existujú kontakty a suma prekračuje 15 tisíc eur. Tieto údaje sa musia ukázať 5 rokov po transakcii. Banky majú tiež zaviesť opatrenia na boj proti riziku No a preto je legitímne, že banky e, zostavia súbory, aby mohli obsiahnuť to riziko, um, aby teda sa zistila osoba, e, ktorou banka napríklad nechce mať žiadny e, vzťah, napríklad sú osoby, proti ktorým sú nejaké sankcie, v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky EÚ a treba nájsť rovnováhu medzi ochranou údajov a bojom proti praniu špinavých peňazí. Samozrejme je tu aj o, o, problém e, so súhlasom týchto osob, ak sa ukladajú vere, e, osobné údaje. V novej definícii, ktorá predpokladá takýto súhlas, e, je to tak, že E, ten súhlas treba dať explicitne, ne, nedá sa z neho vychádzať ako, že bol daný e, tichý súhlas. Osoba musí explicitne súhlasiť, že informácie sa môžu ukladať, spracovať a ak je meno ak vyhľadávame meno osoby v nejakej databáze, tak tú osobu treba najprv požiadať o súhlas, a to samozrejme obsahuje riziko, že tie ustanovenia sa potom nikdy nebudú uplatňovať. Samozrejme, že sú verejne dostupné informácie, ale sú aj obchodné, komerčné databázy, ktoré banky môžu používať. Ak je osoba v nejakej databáze alebo v nejakom súbore, tak sa dá vychádzať z toho, že tam už ten súhlas udelila pokiaľ je to komerčná databáza. Čiže e, predpokladá sa, že tie údaje e, boli spracované rešpektujúc ochra- teda zákon na ochranu údajov. Čiže ide o nejaké zjednodušenie formalít, aby e, teda toto sa malo aj vyňať z tých konzultácií. Ďalšie odporúčanie bankového sektoru v rámci spolupráce s finančnými Eh, justičnými orgánmi by bolo že tie rôzne povinnosti ohlasovacie by sa mali eh, z, zosúľadiť. Pokiaľ je nejaká podozrivá transakcia, treba ju uvieť vo formulári a dobrá prax, ktorú sme napríklad zistili v Luxemburgu, je, že formulár sa môže vyplňať elektronicky, po anglicky napríklad. A ochrana E, tých, e, ktorí hlásia, podávajú hlásenie v banke, e, že aj ten musí byť chránený. No a ďalší dôležitý bod je, aby tu bola aj nejaká spätná väzba k tým novým tendenciám, novým vývojom, novému technickému vývoju. boj proti praniu špinavých peňazí a proti terorizmu môže byť efektívne len, keď sú k dispozícii aj dobré štatistiky a potrebujeme teda spätnú väzbu, kde budú čísla, údaje o počte podozrivých transakcií, ktoré boli nahlásené, ako sa to potom celé ďalej riešilo počet odsudených, obvinených, koľko majetku bolo e, zabaného, zmrazeného. A potrebujeme aj špecifickú spätnú väzbu. E, to by teda tiež bolo užitočné mať takúto podrobnú spätnú väzbu. Často sa to potom deje neformálne, aby sa neohrozovalo vyšetrovanie, aby sa zachovala ochrana údajov. No alebo aj preto, že chýbajú potrebné zdroje u vyšetrovateľov. Ešte raz by som sa dotkla e, revízie tej štvrtej smernice na boj proti praniu špinavých peňazí, ako by mali vyzerať tie rôzne miesta. Napríklad e, mohlo by sa uvádzať, koľko konaní sa začalo, e, ako to bolo úspešné. A štúdia komisie z roku 2008 to vlastne veľmi dobre zhrňa, čo sa týka tejto témy. A ja naozaj chcem všetkých vyzvať, aby sa na to pozreli. Banky tiež musia e, vzdelávať svoj personál, aby dokázali rozoznať prípady prania špinavých peniazí, potrebujú mať jasné, presné informácie o praktikách zločincov, ktorí prajú špi, pre, perú špinavé peniaze alebo financujú terorizmus, aby e, jasne bolo zrejme, kedy môže ísť o podozrivé transakcie. Aj tu e, treba vedieť, e, ako sa s, tou, s tým ich hlásením zaobchádzalo. Potrebujeme spätnú väzbu aj ohľadne našich e, hlásení. Ak to nemáme, tak je to tiež frustrujúce, inak je to potom iba taká rutinná záležitosť. A my chceme, aby bankový personál si uvedomil rizika a sústredil sa na ne. Na záver by som ešte chcela povedať, že úzka skrytá spolupráca medzi bankami a vyšetrovacími orgánmi orgánmi činnými v, e, v trestnom konaní je rozhodujúca, aby bolo možné bojovať proti terorizmu a jeho financovaniu. Musíme sa od seba navzájom poučiť, šíriť e, dôležité informácie o nových tendenciách, trendoch, technikách. Potrebujeme mať kľúč k tomu, ako zachovať vlastne ten finančný sektor, ako zabrániť e, zločincom v praniu špinavých peňazí, vo financovaní terorizmu, ale sami to nezvládneme, preto potrebujeme aj pomoc ostatných. Oh, Ďakujem, teraz má slovo pán Rafael. Thank you very much. Good afternoon. Ďakujem pekne, dobre popoludne všetkým. V prvom rade sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu a hlavne tomuto odbornému výboru za to, že ma pozvali je to asi pre vás nezvyčajné, že sem pozývate niekoho z praxe a hlavne tak starého ako ja. No ja e, som e, pracoval vo všetkých aspektoch e, takéto trestnej činnosti od 80. rokov a hlavne som eh, riešil hm, kroky proti praniu peňazí, odkedy hm, boli tieto predpisy zavedené v Spojenom kráľovstve v 1986 a potom následne som eh, riešil otázky ako je korupcia a daňové úniky a to všetko eh, je uvedené aj vo vašich vystúpeniach. Dovolte mi, ak budem eh, preberať túto tému trošku všeobecne, pretože ak vôbec mám čo prispieť k vašim vystúpeniam, eh, tak tá, na základe eh, podelenia sa s vami o mojich skúsenostiach, ktoré mám aj z poskytovania poradenstva vládam a súkromnej sfére a jednotlivcom za posledné čtvrtoročie, odkedy máme v Británii v platnosti e, predpisy proti praniu peniazy. Ako viete, predpisy proti praniu peniazy a postihovanie prania peniazy bol postupná práca, ktorá začala s bojom proti prichádzajúcom medzinárodnému zločinu pri obchodovaní e, s drogami a potom neskôr e, aj terorizmu a obchodovaním so zbraňami a aj daňovým unikom. Zdá sa mi, že sme dospeli k obdobiu, kedy čelíme trestnej činnosti aj organizovanej, aj neorganizovanej a chcem tu na, na chvíľu vám povedať, že tu je um, um nebezpečie, že sa zameriate len na organizovaný zločin, bez hľadu na to, ako je to definované um, u vás alebo v medzinárodných nástrojoch. Je tam nebezpečie, že e, ďalšie e, druhy dosť vážnej ekonomické trestnej činnosti nebudú plne e, postihnuté alebo pokryté, pretože organizovaný trestná činnosť predpokladá, že um, musí byť e, nejaká doda medzi viacerými ľuďmi, buď v zavedenej bande alebo v jednorazovej sieti, ale ak riešite otázky, ako je korupcia, tak nevždy tam sú príznaky organizovanej trestnej činnosti. A keď e, riešite dosť vážnu trestnú činnosť, tak často e, tam nie je to nemá povahu organizovanej tradičnej činnosti, ale e, častejšie e, sa príjmy z tejto trestnej činnosti e, takým či onakým spôsobom v nejakej fáze cez bankovníctvo Peru. Problém s kontrolou trestnej činnosti v tejto oblasti sa najviac spravuje zavedením zákonov proti praniu peniazí, keď boli tieto zavedené, pretože zavedenie zákona proti praniu peňazí um, vychádzalo z uvedomenia si, že konvenčné metódy policajnej práce zlyhali, pretože ehm, trestná činnosť je medzinárodná, a cezhraničná a zachádza nad rámec politiky a zákonov zvrchovaných štátov a obávam sa, že osobitný pocit bezmocnosti, z eh, ktorému čelili vlády, keď um, sa museli vysporiadať s eh, touto vecou začiatkom 80. rokov a tento pocit bezmocnosti ešte uh, pretrváva aj dnes, hoci nebol uh, vždy uznaný a myslím si, že mnohé politiky sú zastaralé nielen ehm, tu, a so, pripravujú sa politiky, ktoré e, sa snažia zaviesť všeobecný stresný systém e, spolupracujúcej justície, to znamená, že sa robí nábor spoločnosti rôznymi formami ako pomocničky pri, pre orgány trest, činné v trestnom konaní. E, zdá sa mi, že keď vytvárate nástroje e, na boj proti trestnej činnosti a to sú rôzne nástroje, tak e, musíte pamätať na to, že tie tradičné modely policajnej práce, s ktorými sme mnohí vyrastali, sú z veľkej miery alebo niekedy úplne nerelevantné, pretože spravodlivosť, ktorá sa spolieha na spoluprácu, sa často spolieha na to, že tretie strany to ohlasujú, alebo že samotní ľudia postihnutí to ohlasujú. A toto hovorím v tej súvislosti, že keď e, e, schvaľujete zákony, ktoré predpokladajú, že e, bude najprv zákon, ktorý bude upravovať vyšetrovanie a po ňom e, budú uložené také postihy, ktoré budú odrazajúce pre eh, zločincov, tak tento model e, je zastrelý, pretože štát už nemajú zdroje na to, aby robili konvenčné vyšetrovania a musia sa spoliehať na to, že dostanú informácie. A niekedy musia sa spoliehať na to, že dostanú celý prípad vyriešený vrátane vy, šetrovania a svedectiev a aj vystupovania. Často to e, robia ľudia z verejnosti, než e, sa to dostane k orgánom činy trestného konania. A dnes sú e, prípady, že orgány činy trestného konania vôbec do toho nie sú zapojené, alebo ak sa s nimi skontaktujú, tak niekedy už ani nemajú priestor riešiť tieto veci. V svojom kráľovstve, ako je to bežné u mnohých ďalších členov tohoto výboru, sú naše zdroje znížené, pretože je potrebné šetriť a ako viete, naše e, zdroje, naše orgány strácajú kvôli šetreniu asi 20% svojich zdrojov a štáty potom nerozumne očakávajú, že ich orgány v trestnom konaní budú robiť rovnako s menšími zdrojmi, ale často očakávajú, že budú robiť viac menšinými zdrojmi a preto ak nahradíte jeden modul za druhý a ak chcete nahradiť e, tento modul e, starej policajnej práce novým modelom, tak musíte do toho zapojiť aj občianskú spoločnosť, aj spolupracovníkov. Aby ste to urobili, musíte zákony tak pripraviť a uplatniť e, takým spôsobom, aby ste presvedčili občianskú spoločnosť, na ktorú sa budete musieť stále viac e, v budúcnosti spoliehať. Musíte ju presvedčiť, že opatrenia, ktoré zavádzate, sú rozumné, primerané a spravodlivé nielen čo do ich e, tvorby, ale aj v konaní procese. Chcem hovoriť o tom procese. Pár slov v mojom prejave. Posledný rečník veľmi erudovane hovoril o bankách a mm, nemám moc čo povedať o bankách, okrem toho, že v Spojenom kráľovstve mm, boli nedávne vysokoprofilové škandály s bankami. Neboli obvinené a trestne stíhané E, veľké banky, keď boli pranerovné, tak administratívne, ale nie trestne stíhané. Možno nieči, niečo tým utrpia, za to, že ich vyšetrujú, ale nakoniec ľudia z praxe, ako napríklad ja, vedia, že asi um, bude trestné stíhanie, ale to bude proti jednotlivcom a nie proti inštitúciám. A odpovede je jednoduchá. Žiadna rozvinutá spoločnosť ani ekonomika nemôže zničiť svoj um, bankový systém. Odobrať bankovej licencie veľkej banke eh, je možné. Ináč by eh, sme eh, zažili takú istú situáciu, ako sme mali s Arthur Andersonom v USA, ktorí boli nespravdli obvinení a napriek tomu Ehm, im zničili e, celú ich účtovníckú prax. Takže to je skutočnosť. E, druhá vec, na ktorú vás chcem upozorniť, je, že malé obchodné banky e, nebudú riešiť a zabrať sa prevodmi malých som peňazí. A to preto, že tam nie je dobrý pomer rizika a um, prínosu pretože riziko je tam vysoké a prínos asi neexistuje. Ale v mnohých ďalších štátoch EÚ máme stovky tisíc e, pracovníkov, ktorí posielajú časť e, svojich zárobkov domov. Takže máme e, tu tieto prevody veľkých sum peňazí, teda malých sum peňazí ktoré musia skončiť v nejakom kanáli a toto e, je e, stále väčší problém. Všetci si uvedomujú, že e, tieto kancelárie, ktoré sprostredkovajú pravdy peniazy, sú problémom. My ich regulujeme v Spojenom kráľovstve od roku 2003, ale sú tam veľké uh, rôzne veľkosti. Sú to veľké firmy, napríklad Western Union a menšie firmy, e, ktoré majú jedného, dvoch e, ľudí v kancelárii, ktorí e, obsluhujú osobitnú národnostnú skupinu a oni sa obávajú, že tieto kanály budú využívané organizovaným zločinom a ich strach je pravdepodobne odvodnený, hoci nie sme si istí. A dovolte mi povedať jednu vec. Každý vždy diskutuje o opatreniach proti praniu peniazy a vždy skončí pri tej téme odozvy alebo spätnej väzby, pretože banková obec sa um, tieto um, kancelárie, ktoré sprostredkovajú prevody peňazí, uh, vykrikujú, um, že bez ohľadu na to, či sú ich uh, služby dobré alebo zlé, ako ich majú zlepšiť, ale potrebujú na to ozajstné informácie a no, orgány činné v trestnom konaní sa zdráhajú im dávať ozajstné informácie na základe ich e, vyšetrovania, pretože chápeme, že tam musí byť istá rovnováha, ináč to nebude fungovať. Odvetvie finančných služieb a peňažných služieb v Spojenom kráľovstve, no ja nehovorím ich, e, v ich mene, No, ja vám hovorím moje osobné pripomienky na základe celoživotnej skúsenosti. Takže som povedať áno. Rozmýšľajte nad tým, ako veci zlepšiť, no vy musíte zničiť ten cynizmus v občanskej spoločnosti, ktorý sa domnieva, že mnohé z tých predpisov a regulácie v Spodnom kráľovstve bude mať 280 tisíc e, správ o podozrivých e, transakciách v Spodnom kráľovstve a tam je riziko, že tieto nebudú um, spracované a potom je potrebné e, vidieť, že ako produktívne um, bolo toto snaženie, takže je to veľmi cenický stav, že napríklad s ekonomickou krízou veľa z týchto informácií sa bude využívať jednoducho za účelom stíhania eh, daňových únikov a mm, výberu daní. Miesto toho, aby čo sa týka spoločenskej škody, tak väčšina ľudia si akceptuje, že spoločenská škoda je horšia z obchodu s drogami, korupcia, terorizmu, ale je tu ten strašný pocit, že veľa z týchto informácií sa hlavne používa na daňové uniky a orgány v trestnom konaní musia presvedčiť občianskú spoločnosť, že to tak není a že to e, nie e, je to síce bežný prípad, prečo sa to používa na daňové uniky, ale nie je to vždy ten najčastejší prípad. No, chcem vás uistiť, a rád odpoviem akékoľvek otázky počas otázok a odpovedí. Ďakujem. Grazie, Mr. Ingut, questi sono i tempi del... Ďakujem, pán Inguto. A teraz dávam slovo pán... Ďakujem pánovi Rafaelovi a dávam teraz e, ďalšiemu kolegovi e, slovo na 15 minút a potom bude hodina otáz- e, kolo otázok a odpovedí. Madam Chairman, and, uh, good Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Príjemné popoludne, dámy a páni. Veľmi pekne vám ďakujem za príležitosť tu prehovoriť. Vždy je to príjemné hovoriť eh, po pánovi Rafaelovi musím povedať, s veľkou časťou toho, čo povedal, súhlasím. Určite budú niektoré možno, že oblasti, kde čiastočne zdieľame e, názor, ale dostaneme sa k tomuto o chvíľku. Myslím, že možno viete, že ja som výkonný tajomník Manivalu. čo je monitorovací orgán Rady Európy ktorý sa venuje boju proti praniu špinavých peniazí a teror, boja proti terorizmu. A ja tiež som pracoval na mechanizme jedných z našich dohovorov, dohovor z roku 2005 Rady Európy, o ktorom budem hovoriť o chvíľku, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité a pomerne dôležité z hľadiska právnej štruktúry alebo architektúry Európy. Ja by som teraz ešte podal pán slovo Rade Európy a jej úlohe v celej tejto téme, pretože bola, alebo venuje sa tejto téme viac ako 30 rokov. A prakticky Rada Európa bola prvou medzinárodnou organizáciou, ktorá začala varovať pred nebezpečným špinavých peňazí vo finančnom systéme. A vtedajšie dôvody viedli ehm, Radu Európy Európu, Radu Európy k tomu, keďže to je právne založená organizácia, aby sa venovala boju proti špinavým, špinových peniazí, pretože Rada Európy si uvedomila, že keď chceme bojovať proti organizovanému zločinu efektívne, musíte predovšetkým efektívne bojovať s praním špinavých peniazí a myslím si, že to platí aj dnes organizované zločenie, pretože tento je extrémne aktívny a vysokoziskový aj v Európe. A podobne ako povedal pán Rafael, povedal, že niekedy je veľmi ťažké dokázať, e, že je prípad napojený na organizovaný zločin, ale skutočnosť je taká, že je tu stále množstvo takých e, jednotlivcov, ktorí prakticky celý život e, vlastne žijú z trestnej činnosti, a občianská spoločnosť jednoducho musí mať určité uistenie, že títo ľudia budú odhalení a títo ľudia, ktorí im tiež pomáhajú, aby mohli si užívať svoje príjmy, tí, teda, ktorí pre, pre nich tie peniaze perú, aby aj tí boli príslušne stíhaní a aby tieto prostriedky, ktoré získali, boli napokon skonfiškované. Takže dnes, v roku 2012, ja by som navrhol, že keď chceme bojovať proti e, úspešnému e, zločinu, teda zločinu, ktorý prináša veľké prostriedky, to do veľkej miery predstavuje naozaj sledovanie toku peňazí, kde teda vznikajú tieto zisky. A to musí ísť e, paralelne s, to, s tým klasickým policajným vyšetrovaním, ktorý sa týka klasického vyšetrovania, kde sa identifikujú páchatelia, pretože tento druh e, šetrenia je práve ten, ktorý povedie k identifikácii um, závažných prípadov prania špinových peniazí. A závažné prípady, myslím si, že sú práve tým jadrom celého problému. a vytvárajú také zisky, ktoré by mali byť možné z, e, mala byť možnosť skonfiškovať ich. K tomuto je treba mať dobrú domácu legislatívu, dobrý e, právny režim, aby ste mohli niekoho trestne stíhať a potom ho mohli odsúdiť. Potrebujete taký režim, ktorý je schopný e, vystopovať, zhabať, zmraziť prostriedky alebo príjmy z tejto trestnej činnosti. Týmto prostriedkami nemyslím len tie priame a jednoznačné, ale aj všetky tie ostatné veci, ktoré s tým súvisia. Obrovské vily, jachty, všetko možné, tie peniaze, ktoré boli tzv. investované do rôznych takýchto vecí. Takže už sa trošku dotkol témy pán Rafael, že keď to, toto chceme robiť v roku 2012, tak potrebujeme skutočne veľmi silný, efektívny um, správny systém, vzájomný systém, ktorý by bol schopný teda vystopovať, e, zmraziť, skonfiškovať aj prostriedky, ktoré sa dostali do zahraničia. Toto je naozaj podstatné pre prácu Manivalu aj pre zúčastnené strany nášho dohovoru z roku 2005. Čo sa týka Európskej únie, táto aktívne vyvíja svoju vlastnú právnu architektúru, aby podporovala celú túto agendu prostredníctvom rámcových rozhodnutí a vieme, že sa tu pripravuje aj smernica o e, konfiškácii, čo je fajn. Bude to fungovať dobre pre krajiny v rámci Európskej únie, ale odkaz, ktorý ja by som chcel dnes popoludní vyslať, je, o ktorom si myslím, že je veľmi dôležitý aj pre celú Európu, že je, že zločin a predovšetkým cezhraničná e, trestná činnosť, tá sa nedeje predovšetkým v rámci hraníc Európskej únie. E, tu sa maximálne snažíme, aby sme zvýšili našu schopnosť šetriť a mm, e, vystopovať zločincov, ale podobné právomoci či moci musia byť aj v iných krajinách, ktoré sú krajinami mimo Európskej únie, v širšej Európe, teda napríklad tu máme krajiny ako je napríklad Belgicko, Lotyšsko, musia ma- možnosť obrátiť sa na Ukrajinu, ktorá je tiež signatárom našej, našho dohovoru a podobne e, Ukrajina tiež môže sa obrátiť na Európsku úniu pri zisťovaní určitých účtov v reálnom čase. Toto sú veľmi dôležité veci práve v boji proti organizovanému zločinu. A k tomu sa ešte vrátim za chvíľku. Ale teraz by som ešte niekoľko slov povedal o Manivale. Manival vznikol v roku 1997 No, budeme teda čoskoro slaviť 15. výročie. Ehm, vlastne to bude budúci týždeň. Pôvodne sme vznikli aby sme pokryli tie členské štáty v Rady Európy, ktoré neboli členmi E, tej pracovnej skupiny pre finančné činnosti a e, ktorí z nich e, včera, no boli tu minulý týždeň, takže my sme vlastne vznikli v podstate preto, aby sme pokryli to, čo sme vtedy nazývali roky z roku, krajiny z roku 1997, ktoré boli v určitom aj prechodnom období Teraz už tieto 12, týchto 12 krajín je členom Európskej únie. S jednou ďalšou krajinou ešte je Chorvátsko, ktoré pristúpi do Manivalu od budúceho roku, takže budeme zodpovední za 33 judikatúr v rámci Európy a nedávno Rada ministrov odsúhlasila aj žiadosť Spojeného kráľovstva o prijatie e, ostrovov, ako je Isle of Man, Jersey Takže toto je asi to, čo robíme. Naše fungovanie je sednuté v štatúte, fungujeme podľa neho. Ja by som teda teraz v tom čase, ktorý mi zostal, aby som vám povedal e, niečo o našich e, veľkých e, zisteniach v rámci tretieho kola rokovaní že v hodnotení, teraz momentálne prebiehajú už štvrté kolo hodnotení na báze odporúčaní z tretieho kola. A v treťom kole, tretie kolo prinieslo také zaujímavé výsledky. Predovšetkým dovolte, aby som sa konkrétne aby som sa konkrétne pozrel na horizontálny prehľad, ktorý sme publikovali minulý rok. E, zistenia, ktoré by som chcel popísať, jednoznačne súvisia s, s jednotlivými európskymi judikatúrami. Teda, čo sa týka teda preventívnych povinností, Myslím si, že došlo k výraznému pokroku za posledné roky, ako sme teda zistili v jednotlivých eh, vyhodnoteniach, eh, najmä na preventívnej časti z hľadiska mm, kontroly finančných inštitúcií. A teraz vieme, že množstvo zdrojov, tak ako už bolo povedané, eh, ide do, do súkromného sektora. Takže ako viete, ehm, kde máme túto preventívnu legislatívu. Legislatíva sa výrazne e, z, zlepšila v tom zmysle, že už e, pokrýva aj identifikovanie um, aj príjemcov. Takisto boli dosiahnuté aj dobre. máme tu teda v Európskej únie E, z krajiny, ktoré sú v súlade s treťou e, smernicou. Potom mm, myslím, že všetko toto je veľmi dôležité, e, pretože je veľmi dôležité, aby finančné inštitúcie viedli dobré záznamy o svojich jednotlivých rokovaniach s klientami, aby boli schopné potom rekonštruovať tieto rokovania, pretože 66 krajín mm, dosť plnilo takéto požiadavky celkovo sa dá povedať, že je dodržiavanie zákonnosti v bankovom finančnom sektore vo všeobecnosti oveľa silnejšie než v nefinančnom sektore. My, veľmi dôležitá je, je teda bankový dohľad vo finančnom sektore. To je lepšie ako v nefinančnom sektore a tu musím povedať ešte v, v prítomnosti pána Rafaela niektoré e, niektorí odborníci, aj, aj, aj právnici, aj účtovníci sú tuto zahrnutí. E, najväčšími subjektami sú vždy určite banky, ale tiež musím povedať, že celkovo advokáti alebo právnici dosť e, až nie tak veľmi sú ochotní poskytovať alebo podávať správy Teraz by som toto všetko dal do kontrastu, pre, keď sa pozrieme na to, ako, ako, koľko zdrojov súkromný systém e, dáva do, š, do tej strany šetrenia, tak vy, aké sú výsledky na druhej strane, pretože si myslím, že to treba povedať. Teda dá sa povedať, že vo všeobecnosti sa zvyšuje počet konaní a šetrení a tak, ale stále sú pomerne nízke čísla z hľadiska výsledkov v jednotlivých krajinách. Tu mám tabulku, ktorá pokrýva obdobie od roku 2005 do roku 2009 vo vzťahu k krajinám, ktorými sú signatármi Manivalu. A tu by som chcel, keby ste si všimli, že jeden z najväčších problém, ktoré hodnotitelia majú, je získať skutočne niečo, vypovedia, vypovede hodnú štatistiku pretože to, čo dostávame, to je štatistika, ktorá je rôznym spôsobom predkladaná. E, predkladajú to policajné orgány, ministerstva e, spravodlivosti a podobne, takže samotná štatistika už je prejavom toho, akým, ako sa ľudia správajú k problému prania špinových peňazí. E, to je tiež už určitá vizitka. Chcem povedať, že väčšina krajín podstate dokázala ob, od, aj odsúdiť ehm, odsúdiť osoby z prania špinavých peniazí len v pomerne nízkych ehm, číslach, v jednociferných počtoch teda maximálne dvojciferných. Takže to vlastne poukazuje na to, aké závažné sú tieto trestné stíhania. A však ehm, tak ako je vidieť zo slajdu, stále existuje stále existuje to oddelenie od tej samotnej trestnej činnosti, od toho, že kde sa teda umiestnia tie prostriedky alebo tie zisky z tejto trestnej činnosti. A keď sa pýtame, že aké boli um, či, činnosti, alebo od čoho niekto získal peniaze, tak je to z obchodovania e, s ľuďmi, z drog a podobne. Avšak e, von, tieto prostriedky z tohto vonkoncom sa nevyskytujú v danej krajine. A skutočnosť je taká, že páchatelia alebo často sa stáva, že um, keď niekoho šetrite pre rôzne podvody a podobne, e, ale napokon sa, sa to celé jednoducho nedostane aj tak, e, aj, aj tak nakoniec nebude táto osoba um, potrestaná. Čiže je potrebné zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v tomto. A my skôr uh, najväčší problém je, že nevidíme e, ani takú možnosť, kde sú rôzne také osoby, ktorí e, berú peniaze pre niekoho úplne iného, alebo tie prípady sú úplne oddelené od tej pôvodnej trestnej činnosti a podobne. Pretože toto sú keď, e, keď budete stíhať, neviem, právnikov alebo účtovníkov, ktorí tieto peniaze perú, za niekoho alebo pre nejaké zločinecké skupiny alebo organizovaný zločin. V tejto konkrétnej oblasti treba povedať, že um, celkové úsilie orgánov činných v trestnom konaní vonkoncom nie je proporcionálne v tomu, aké sú dosiahli tie výsledky z hľadiska toho, koľko sa do toho všetkého vloží. No ja budem už teraz zostručňovať to, pretože asi mi už vypršal čas. Chcel by som teda poukázať iba na to, že keďže často Takže čo sa týka mm, správ o, o podozrivých transakciách, mm, bolo s nimi veľký problém, pretože veľmi ťažko sa identifikujú. Tie sme zistili, že 50 našich krajín posielalo prakticky menej ako 10 e, e, týchto podozrivých transakcií e, samotným svojim policajným orgánom. Takže v podstate to tiež naša otáznik, že čo sa deje s týmito um, správami o podozrivých operáciách, um, ako sa s nimi nakladá. A nezodpovedá to ani z objemu, ani tým číslam. Teraz um, ďalej. Čo ďalej? Ďalšie kroky. Určite je treba um, zlepšiť kultúru po celej Európe stále potrebujeme oveľa lepšie a silnejšie systémy, ktoré dokážu alebo môžu z, zhabať majetok a systémy určite to všetko musí byť s judikatúrou um, Európskeho súdu pre ľudské práva. Samozrejme, je treba dodržiavať medzinárodné dohody. Je tu aj Varšavský dohovor tejto otázke tiež tiež medzinárodná spolupráca jednoducho sa musí zlepšiť. To je tiež oblasť, e, ktorá je aj pokrytá Varšavským dohovorom. Je to osobitne dôležité, hlavne pre tých, ktorí sú zodpovední za prípady v Británii a Írsku, kde v podstate je konfiškácia možná aj na báze ešte predtým, než je súdne rozhodnutie. Takže mm, je to prakticky povinné, aby sa vyžadovalo od e, štátov, aby spolupracovali, keď v prípade takýchto krajín. A to by bolo fajn, keby sa toto dostalo aj do smernice v Európskej únii. Ospravedlňujem sa, že som hovoril 19 minút, ale dúfam, že to bolo pre vás e, zaujímavé. Predsedajúca Ďakujem pekne. Prvnež otvorím diskusiu. Dovolte, aby som privítala 28 študentov, ktorí sú tu z Reggio Emilia. Ďakujem pekne za týchto 28 e, hostí. A teraz prvne dám slovo kolegom. Chcela by som dať otázku, ktorú som chcela, alebo ktorú som už položila dnes dopoludne, ale nedostala som na ňu odpoveď, tak snáď niektorý z vás troch by mi mohol zodpovedať na túto otázku pretože sme tu hovorili o úlohách bank pri praní špinových peňazí, ale um, často E, prakticky e, máme dojem, že bez bank ani to pranie špinavých peniazí nie je možné. Jednoducho má človek tým pádom pocit, že hrajú tam svoju nejakú úlohu. A kto potom zaplatí ten účet? Účet zaplatia obyč, občania. E, dnes v dopoludňa som uviedla príklad, spomínala som niečo, čo bolo dnes ráno dokonca v novinách, v talianských novinách, kde E, z veľk, niektoré z veľkých bank, predovšetkým Barclays. Um, z, mali asi 4, hodnotu asi 4 miliónov v, v hypotékách, pričom v, v podstate um, to, banky poskytli e, človeku jednu miliónovú hypotéku niekomu, kto si na to mohol kúpiť e, veľkú reštauráciu, pričom vonkoncom nemali o ňom žiadne informácie. A samozrejme, že talianský súd sa teda e, z, z, zastavil alebo zhabal tento majetok a jednoducho na zistilo sa, že tento človek dostal prostriedok, e, dostal tieto prostriedky len na báze nejakého jedného dokumentu, kde bolo napísané, e, e, že bol to šikovný či dobrý chlapec. To bolo všetko. Zistilo sa, že bol príbuzný nejakých mafiánov. Takže môžu byť, že takýchto prípadov je veľa, o ktorých nevieme. Takže chcela by som sa spýtať, že ako vlastne sa monitoruje či si ľudia uvedomujú, akú negatívnu úlohu hrajú banky pri braní špinavých peniazí. Niekto tu už spomínal, že bol tu problém, že často idú súdcovia po rôznych malých prípadoch, pretože to pre nich je jednoduchšie. A kto potom bude šetriť tie veľké ryby, veľké prípady, jednoducho tie veľké ryby nikto ne- nešetrí, neprenasleduje. A toto je úplne strašné, takže slovo hneď teraz dávam pánovi Jakovinovi na dve minúty. Ďakujem pekne. Prepačte, že som prišiel neskôr, takže som e, nepočul prvého ročníka, vypočul som si dve pre, druhé prezentácie a tie určite obohatili e, toho, čo ja viem, keďže som sa dozvedel mnohé údaje. Tu myslím si, že všetci hovoríme spoločným jazykom, keď hovoríme v Európe o boji proti organizovanému zločinu a boji proti praniu špinových peňazí. Myslím si, že Spomínali ste aj, ehm, že od ktorého roku, už od roku 86 už e, sa venujete tejto otázke a že ako Európa sa vlastne zaviazala Ehm, podpísala dohodu o boji proti terorizmu ale tiež v rámci SWIFTu. Avšak aj tak treba do toho vzniesť oveľa viac svetla. Určite banky hrajú veľmi dôležitú úlohu. Taktiež Európa pripravuje teraz novú smernicu proti spraniu špinavých peniazí a o konfiškovaní prostriedkov stresnej činnosti. Chcel by som vidieť e, Myslím si, že určite je potrebné podpísať kooperačné dohody s všetkými inými krajinami, pretože my musíme ako Európska únia byť e, jeden voči tretím krajinám čo si myslíte, že by bolo užitočné pre Európsky parlament? Čo by mohol urobiť? keď už budeme v tej poslednej fáze e, schvalovania týchto smerníc, čo by ešte mohol urobiť Európsky parlament, urobiť, aby mohol posilniť e, takéto spolupráce policajných orgánov, aby naozaj konfiškácia majetku mohla skutočne efektívne nastať. Čo si myslíte o takých nejakých konkrétnych e, opatreniach, ktoré treba podporiť? a určite, že tieto ustanovenia budú postavené na podpore vzájomnej spolupráci, podpore vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, boji proti čiernej ekonomike a zločincom Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Newton Dan na dve minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým trom rečníkom. E, pani z, e, z banky, keď som bol šokovaný, keď ste povedali, že banky chcú lepší prístup k registru z e, účastinárov, neviem, ja, ja mám prístup k tomu, prečo banky nemajú, tomu nerozumiem, možno by ste toto mohla vysvetliť, lebo to ma trošku ako z, z, zaviedlo. Potom to, čo povedal pán Rafael, to bolo všetko veľmi zaujímavé, čo ste povedali, len vy ste hovorili, že je treba e, riešiť aj inú hospodárskú trestnú činnosť. Ale tento výbor sa venuje rôznym druhom trestnej činnosti. Ehm, my, my hovoríme len o tých cezhraničných aspektoch. E, a nekonkrétnych druhoch trestnej činnosti. Vy ste povedali, že musíme presvedčiť občianskú spoločnosť. Mohli by ste to trochu rozšíriť? Ehm, čo to má znamenať každý, kto je občianská spoločnosť, ja som alebo banka, kto je, toto je to, ako máme presviečať eh, občianskú spoločnosť. Vy môžu, že máte nejaký dobrý nápad. Potom ďalšia otázka je, že vy ste hovorili, že sú tu veľmi maličké peniaze, ktoré sú um, posielané. Čiže existujú nejaké dôkazy o tom, že chýbajú dôkazy o tých veľkých peniazoch, alebo že je tu nejaká medzera, že viditeľné sú len tie malé sumy. Ďalej, e, čo by sme mali my robiť, pretože my ako výbor budeme musieť niečo odporučiť. Čo máme my teda odporučiť, aby sme zlepšili situáciu? A pán posledný rečník, tiež je to vysoko komplikovaná téma, e, tiež ste dosť rýchlo hovorili. Dúfam, že dostaneme vašu prezentáciu, ale jedna vec, E, je, že vy ste niekoľkokrát spomínali Varšavskú dohovor. Ja som si to hneď vygoogloval so, s mojím iPadom a týka sa to e, kočovníkov či, či tých, ktorí mhm. kočovníci, ktorí jednoducho majú možnosť e, sa usadiť predsedajúca. Takže teraz by som vrátila slovo pani našim trom panelistom, ktorý má každý z nich 5 minút, aby zodpovedal na dané otázky. Ehm, Ďakujem. E, pokúsim sa teda zodpovedať. Vy ste spomenuli e, špecifický prípad v konkrétnom členskom štáte kde je špecifická jurisdikcia. Takže také niečo by sa nemalo stávať. Finančné inštitúcie majú mechanizmy kontroly, vnútornej kontroly. z technologického pohľadu mm, takéto incidenty by sa naozaj nemali stávať. Takže naozaj by som chcela európsku legislatívu, ktorá bude harmonizovaná, eh, aby takéto prípady nenastávali. Čo sa týka otázky pána Newtona Dana k tým registrom, finančné inštitúcie eh, musia poznať eh, štruktúru teda tých kontrolných aktív klientov musia poznať štruktúru akcionárov, ale nie je tomu vždy tak. Nie je to teda povinné v legislatíve a to nám teda trošku chýba. Väčšinou teda banky využívajú obchodné registre alebo vyhľadávače ako Google, ale neexistujú nejaké autorizované verejné aktualizované registre vo všetkých členských štátoch. A my teda chceme prístup e, k presným aktuálnym informáciám, aby sme mohli dostať našim povinnostiam. Oh, oh, takže kvázi ste na mňa poukázali prstom, takže poukážem, e, pokúsim sa to zodpovedať s mojimi uh, E, skúsenostiami tak spolstoročia. Občianská spoločnosť, o ktorej som hovoril, musí byť, e, musí tam byť určité, musí tam byť určité regulácie. Teraz to regulujú smernice, ktoré sú teda transponované do domácej legislatívy, ale e, Nehovorím tu o tých, e, ktorí možno majú vyhradiť, že musia prezentovať svoje pás, keď si chcú e, otvoriť účet. Ale e, teda je tu povinnosť právnemu štátu byť obozretný, inteligentne správy podávať včas. Neviem, či sa to všetko dá pretaviť do legislatívy. A je tu taký pocit, že ak je transakcia urgentná, a často to tak je vo finančnom svete, ľudia chcú um, konať a e, stačí, aby ste teda informovali o tom podozrení a po tej transakcii môžete mať obavu, že ak by ste to nahlasili, a budete žiadať o súhlas od príslušného orgánu, že tam dojde k nejakému omeškaniu, budete zahambení, nebudete môcť urobiť tú transakciu. Len tak na okraj. A tuto kolega ma upozorní, ak by som sa mýlil, veľké mm, retailové banky v EÚ, eh, ak majú niečo vyhľadávať, tak e, pre nich z pohľadu e, spravodajského stačí, aby to rýchlo nahlásili a e, bez nejakého získania súhlasu. Ešte jednu vec by som chcel povedať. Jedna z vecí, ktorá by sa dala zlepšiť, to je niečo, no, kde máte veľmi malý, ak vôbec nejaký vplyv v Spojenom kráľovstve tres, ekonomická trestná činnosť, ktorá e, zahrne teda aj pranie špinavých peňazí, nie je na zozname priorít väčšiny policajných e, zložiek. To je ten problém. Je to veľmi hlboko na e, nejakom tom zozname e, priorít. No a e, skôr to využíva možno na nejaké získanie vyššej trestnej sádzby alebo na nejaké zabavenie aktív. A tieto Money Service Bureaus, vy ste sa pýtali veľmi zaujímavú otázku a ja som veľmi rád, že ste to položili vy, lebo keby som sa to opýtal ja, tak by som tu bol obvinený z, ne, teda z, z neobjektivity, ale neexistujú empirické dôkazy o tom, eh, kde je vlastne ťažisko tej škody, či to je u tých veľkých bank, u tých e, poslateľov peňazí, alebo... Neviem, jednoducho nevieme. Pretože e, tí, ktorí posielajú peniaze, relatívne malé čiastky, okolo 50 až 500 libier, tí môžu tiež vlastne e, páchať e, E, trestnú činnosť tým, že vlastne je takýto väčší počet tých malých transakcií, ale nevideli sme žiadne empirické dôkazy. Je to len taká obava. A máte pravdu, empirické, empirické dôkazy teda nemáme. Um, pre mňa najdôležitejšia vec, to je dosť zvláštne pre človeka z praxe takéto niečo povedať, ale ak je tak málo tých naozajstných eh, stíhaní, napríklad v svojom kráľovstve, tak sa veľmi približujeme k dekriminalizácii týchto ustanovení o praní špinavých peňazí. E, ľudia ako ja a mnohí ďalší vplyvnejší než ja povedali, že nie, nemalo by sa to dekriminalizovať len preto, že nik- nikoho nestíhame, e, pretože tým sa znehodnotí význam napríklad vedenia registrov a tak ďalej a všetko, čo je potrebné v rámci týchto nariadení. Ale je tu tento, toto napätie, Eh, aby sa teda zachovalo, eh, zachovala Británia ako významné finančné centrum a na druhej strane teda, aby sa eh, teda potierali napríklad tieto nekalé javy. Takže túto rovnovahu treba vždy hľadať. Áno, ďakujem pekne. Ja by som k poslednej odpovedi, ktorá tu ja by som nadviazala na poslednú odpoveď, ktorá tu práve zaznela toto bolo veľmi špecificky britské, pretože v mnohých krajinách v Európe, eh, v celej EÚ, eh, nemusia byť trestné sankcie. Medzinárodné eh, štandardy umožňujú buď trestné alebo administratívne sankcie, pokiaľ ide o preventívne mm, nariadenia. Takže to je taká britská vec, čo tu práve zaznelo. A než teda pristúpim k tomu nášmu eh, konventu, eh, nášmu dohovoru, eh, vrátim sa k svojej skúsenosti. Prokuratúra v Spernom kráľovstve, kde za posledných 10 rokov bolo minimálne dvakrát takéto stíhanie, ktoré si ja spomínam, kde veľká takáto zmenáreň v Londýne bola odhalená ako mm, vlastne taká zásiaka pre, trestné, pre trestnú činnosť súvisiacu s praním e, špinavých e, peňazí a mm, bola udelená trestná sadzba 14 e, rokov. Čiže nemali by sme zmenšovať úlohu týchto zmenární, a to, čo sa tu e, stalo za posledné roky, e, viacerí hráči v rôznych krajinách, e, tí, ktorí prevádzkujú zmenárne a money transmitters, tak vedia, že možno tie štandardy sú slabšie tam, než by ste očakávali v banke, napríklad tu v Bruseli alebo v Londýne. A ešte je e, kusisko práce pred nami, pokiaľ ide o um, zvyšovanie povedomia. E, čiže nie je to len obava z FATF, ale sú tu vážne obavy, pokiaľ ide o časti tohto sektoru. No, čo sa týka Varšavského dohovoru, no, je to veľmi, veľmi stručné teraz, lebo názov je veľmi dlhý. Je to dohovor Rady Európy o uh, Eh, praní špinavých peniazí, prehliadkách a zabavení a konfiškácii eh, eh, výnosov z trestnej činnosti a mm, terorizmu. Čiže to je ten tzv. Váršavský dohovor. Dôvod, prečo to hovorím, je nie preto, že je to dohovor Rady Európy, alebo že by sme sa vracali k tomu začiatku, alebo že by zločin končil na hraniciach EÚ e a že nadnárodné e, skupiny by sa nehybali. Oni svoje centra tiež hýbu. Ehm, a je to teda jeden z tých najmedzinárodnejších e, zločinov. A teda nie sú také veľké rozdiely medzi neeurópskymi a európskymi krajinami. Čiže potrebnú, potrebné sú určité úpravy medzi štátmi. A presne to vlastne nechcete, ak by som to mohol tak povedať, nejaké bilaterálne dohody um, medzi všetkými štátmi. Potrebujeme multilaterálny nástroj, aby všetkým bolo e, jasné, ktorí to ratifikovali, aké sú ich povinnosti v rámci EÚ. A to som sa ponáhal, keď som to vysvetlala, takže sa ospravedlňujem. Ehm, v EÚ, ak krajiny implementovali protokol k vzájom, dohovore EÚ o vzájomnej právnej pomoci, tak ehm, mali by, ehm, mali by teda všetci E, byť v stave poskytovať informácie o tom, či osoba má bankové účty v inom e, štáte EÚ, poskytnúť historické informácie o záznamoch, e, aby tam boli nejaké procedurálne zábezpeky takisto malo by tam byť tzv. nejaké výhľadkové monitorovanie účtov, čiže požiadať banky, aby teda sledovali nejakú konkrétnu osobu jej účty, ak eh, ju podozrievajú z nejakej vážnej trestnej činnosti. Samozrejme za primeraných podmienok, ktoré sú uvedené v týchto nástrojoch. Takže ak vychádzame z tohto, že toto sa v Európskej únii dá, fajn, ale čo ak potrebujete informácie z Ruska, z Ukrajiny, eh, z krajín Manival, alebo z Južnej a Východnej Európy. Momentálne EU e ratifikovala tento dohovor, Albánsko napríklad, a mnohé krajiny budú ratifikovať tento dohovor čoskoro a v tejto situácii e, to znamená, že krajiny EÚ, ktoré to ratifikovali, môžu napríklad požiadať Francúzsko alebo Albánsko o takýto postup. Takže to je pre medzinárodnú spoluprácu bežný európsky, spoločný európsky štandard a preto e, si myslím, že je veľmi dôležité, e, že 13 európskych štátov, vrátane Chorvátska, ratifikovali tento dohovor, 10 EU štátov a EU samotná e, podpísala ten dohovor, aj keď ho ešte neratifikovala zatiaľ. A na rôznych fórach Naozaj tlačíme našich partnerov v EÚ, aby povzbudili všetky štáty EÚ. Myslím, že tá otázka prišla aj zo Spojeného kráľovstva, ktoré myslím ešte neratifikovalo, nepodpísalo tento dohovor. Hmm. Ale je tam parlamentný výbor v snemovni Lordov, hmm, kde som pred pár rokmi teda vystupoval. A malo by sa to teda čoskoro udiať E, e, Spojené kráľovstvo vlastne e, predsedalo tomu výboru, ktorý zostavoval tento dohovor. Čiže je dobré, že v rámci EÚ prikladáte stále väčší význam vašim vlastným nástrojom, ale netreba strácať zo zreteľa aj teda aspekty mimo EÚ. Grazie ai nostri ospiti per eh, il loro intervento, per ehm, le loro riflessioni. Ďakujem našim hostom za eh, vaše eh, úvahy a vyjadrenia a budem postupovať presne ako dnes. Do dňa bolo by pekné, keby ste nám mohli vaše prednášky aj písomne doručiť a chcem požiadať ďalších hostí, aby predstúpili a chcem ešte oznámiť jednu vec Chcem pozvať všetkých kolegov dnes popoludní na predstavenie filmu Druhý čas. Ide tam o mm, prepracovanie mm, udalostí ktorý prelievania v Via mm, Amelia a to pani Bocelino organizuje tiež tam bude e, pán Ganice, a pán Svoboda. Teraz ideme na štvrtý súbor a to je kontrola finančných tokov a to ako zaobchádzať s tými regiónmi, ktoré nespolupracujú. Pri tým, tomto toku peňazí z Európy a do Európy chcem um, pozvať um, pána Kristina Kindla z Nemeckého spolkového um, úradu pre um, trestnú činnosť. Ona bude hovoriť o trestnom stíhaní a vyšetrovaní. A prania peňazí eh, s územiami, ktoré nespolupracujú a potom aj pán Karol von Hojkovám eh, z Europolu, ktorý nám bude hovoriť o operácii Atena a eh, o opatreniach, ako vystopovať fyzické presuny peňazí hotovosti. 15 minút máme na každú prestávku a potom budeme mať rozpravu. Najprv pán Sebastian Fiedler bude hovoriť o nemeckých skúsenostiach e, trestného stíhania a vyšetrovania prania peňazí v súvislosti s e, teritoriami, ktoré nespolupracujú. Ďakujem pekne e, za privítanie aj pozvanie. Aj pre nás je to veľká čest, že máme túto možnosť vám predstaviť hľadisko z praxe. Ja hovorím z zväzu nemeckých pracovníkov z orgánov činných trestnom konaní a e, to e, je e, náš odborný zväz a ja sa už veľa jaro, rokov zaoberám v tomto zväzu a intenzívnej praxi s stíhaním prania peňazí a s nedostatkami, na ktoré sa stiažujeme v Nemecku Názov tejto prednášky nám dá veľký priestor a preto som to tak nastrukturoval, aby som hovoril o tých e, veciach, ako sú napríklad e, tie tieňové e, finančné miesta a chcem teda hovoriť o tom, že do akej miery tento pojem um, súdna kontrola naozaj e, zodpovedá skutočnosti alebo nie, ale najprv ja sa chcem orientovať na praktické skúsenosti na základe toho, tu som mojimi kolegami ešte pred touto prednáškou, aby e, som mohol uviesť konkrétne prípady. A najprv v prvej časti prednášky sa e, zameriam na vybrané tieňové e, finančné lokality, ktoré nám spôsobujú veľké starosti a veľa práce v konkrétnom vyšetrovaní a potom e, zmením pohľad a chcem predstaviť napríklad Nemecka, ako to vyzerá, keď iné štáty nás oslovujú v prípadoch prania peňazí a snahy skonfiškovať príslušné aktíva a hodnoty a e, teraz je e, aktuálna politická diskusia. Chcem v súvislosti s tým povedať, že ako e, funguje vnútri v štáte kontrola prania peňazí a to sú aj jednotlivé styčné plochy s témou našej prednášky a potom v poslednej časti dám konštruktívne návrhy. Eh, v prvej časti eh, nespolupracujúce štáty, eh, to už je spomenuté v nadpise, aby som to radšej nazýval ako tieňové finančné lokality. Ja sa riadím podľa tej definície Tax Justice Network v konaní, ktoré máme pri vyšetrovaní. Používame z časti túto definíciu príslušných štátov a jeden zo štátov, s ktorým čo najčastejšie mám dočenia pri poslednom konaní, nie je moc ďaleko od toho, je to Cyprus. Veľmi veľa vyšetrovaní v poslednej minulosti pochádza odtiaľ a spôsob činnosti sa e, spočíva v tom, e, že e, tam e, založia fingovné firmy a tieto fingované firmy potom otvoria konta a, a potom e, e, počas vyšetrovania vieme, že e, je tam majetok vložený, ale e, veľmi ťažká je právna pomoc a potom e, často e, nastavujú prípady, e, kedy e, sú tieto sumy majetky e, skonfiškované alebo finančné toky zastavené a potom sú tam rôzne prekážky, napríklad keď je medzi tým niekto väznený a potom je zakázané urychliť Eh, vyšetrovanie a potom takáto vec môže celé vyšetrovanie negatívne ovplyvniť. A no, vzhľadom na to je prvom situácia ťažká, pretože eh, tie podmienky, ktoré si skladie našim vyšetrovateľom, sú také vysoké, že z časti sa nedajú splniť, ale teda, že z konkrétne eh, konta a trestné činy a obvinení nemôžeme ich menovať, ale oni od nás požadujú, aby sme konkrétne doložili, akým, akou cestou tieto finančné toky išli, takže oni to veľmi konkrétne ostatní odo mňa chcú a musíme to e, veľmi často si rozmyslieť predtým, ako dáme nejakú odpoveď a Teraz chcem podať e, niečo o spôsobe činnosti a ťažkostiach vyšetrovania a zložitosti v konkrétnom vyjadrení. Teraz máme prípad, e, keď je loď na Curacao a je zapísaná e, v e, lodnom registri anglických kanálových ostrovov a e, tá figovná firma, ktorá to zapísala, má sídlo na Gibraltar a teraz si viete predstaviť tak veľa miest, aké ťažká je tam právna pomoc a ako dlho to trvá, tak neľaké tieto prípady odhaliť keď nejde bezmienečne o kontakt s um, jednotnými orgánmi, ale ide o to, aby sme do toho zapali tie získané um, poznatky z konkrétneho konania. E, teraz e, aj Singapur a Hongkong e, sú zaujímavé destinácie zločincov, ale môže to byť z časti aj preto, že um, Nemecko je blízko k Švajčarsku, ale čo sa týka v zisťovania daňovej spravodlivosti. E, Švajčarsko je tiež atraktívna destinácia, kde asi 30 e, objemov e, peňazí, ktoré idú do týchto tieňových finančných lokalít, idú do Švajčarska. A na to musíme sa pozrieť z iného pohľadu. Jedna vec je konkrétna spolupráca s policajtami a úradníkmi, táto je výborná, ale problém je právna pomoc, že trvá dlho a než môžeme získať konkrétne výsledky z um, konania takto trvá preto, uh, že um, právna ochrana uh, tých obvinených je vysoká, takže stále môžu uh, sa na súde podať stiažnosť a potom to konanie je extrémne dlhé a potom medzi tým nie možnosť E, vyžadovať e, dôverné informácie o kontách e, týchto obvinených, pretože oni musia byť informovaní. A spôsob činnosti je aj tam pre nás veľký problém u tých fingovaných usiedlených spoločností, ktoré sa tam zakladajú a je to katastrofálne a v mnohých prípadoch zistíme, že tí spracovia v fingovanej firmy e, sú, e, majú predmete podnikania, e, že sú auditori a oni auditujú tú firmu, ktorú si založili, takže to je pre nás ťažké aj v súvislosti s bankami, pretože táto téma práve odznela. E, to máme dvojaké e, skúsenosti. Poprvé je to správne aj cez Nemecko. 90% e, oznámenia o podrých transakciách pochádza z finančného sektora, to je správne, ale na druhej strane máme aj veľké prípady a žiaľ to boli aj švajčiarske finančné inštitúcie. Mali sme prípad v USA, ktorý sa dostal do tlače a ďalší prípad veľkého švajčiarského inštitútu, ktorý um, Ehm, previedol ehm, peniaze zákazníkov v výške 1 ehm, miliardy eur na životné poistenie do Bermud a dostal za to sankciu v výške 300, 300 miliónov a my sme tu chceli mať vyšší postih a kolegovia nerozumejú, že aké je možné, že takýto inštitút na nemeckom trhu ďalej činný, ako je to možné. Chcem však ešte zmeniť pohľad a mm, povedať, že ani u nás to nie je vždy jednoduché a mm, potom chcem na druhej strane povedať, aké je to v iných štátoch a ako e, naozaj e, sa poskytuje právna pomoc v jednotlivých štátoch a podľa mňa právna pomoc je kľúčom k tomu, aby sme tu boli úspešní a musíme to zaštihliť. E, a e, je to aktuálny prípad e, z eh, holandského obchodníka s drogami, ktorý eh, získal 20 miliónov eur eh, cez trestnú činnosť s drogami a to boli zistenia z holandských orgánov a mm, to boli prostriedky, ktoré uložili na konto v Nemecku a táto právna pomoc cez prokuratúru bola pridelená to vedlo k tomu, že e, neboli zistené žiadne dôkazy. A to ukazuje istú frustráciu, ktorá tu panuje vzhľadom na účinnosť týchto nástrojov. Je to dobré, o tie smerice a heslo, ktoré hovorí manuál e, účinnosť e, a efektivita, tak s tou sa stretávame na každom rohu to sa tiež týka rancového rozhodnutia o zaisťovaní a e, to e, zistenie, že kolegovia to rôzne naplňajú v členských štátoch a e, tieto požiadavky si vykladajú odlišne, takže napriek tomu, že položí predpis rôzne sa plní v členských štátoch, niekto napríklad, že to, teda, aby k tomu mali národný predpis na jeho plnenie, ale um, bolo by lepšie, keby k tomu existoval predpis z iného štátu, ktorý bol, je okamžite vykonateľný, tak ako je to pri európskych rozkazoch. Pranie peňazí v Nemecku môžem um, ja predstaviť e, toto hľadisko z mojej vlastnej skúsenosti a k tej otázke, ktorá odznala, že čo sa um, týka vnímania a kto je e, tým posunutý 90% ohlásení o praní peňazí pochádza z finančnej sféry. V Európe je to celkom asi 80%, to znamená 20% pochádza z ostatných eh, odvetví hospodárstva a tu chcem povedať, že je potrebné eh, najprv tu dospieť e, k e, zaangažovaniu sa príslušného podnika, pretože nie všetci, ktorí sa zúčastňujú na e, tomto hospodárskom konaní, vedia, prečo je dôležité ohlasovať takéto podozrenia. To je naša dôležitá politická úloha a je to ťažké v rámci celej diskusie, aby v národných oblastiach tá téma pocitu bezpečnosti bola silne politicky presadzovaná. Ale ako nám povedali, nie je to vždy dobre hovoriť o jednotlivých týchto prípadoch, ale musíme hovoriť o tom, aké dôležité, aby sme mali pomoc a podporu tých e, činovníkov, ktorí sú na to odkazaní, aby to fungovalo spoločne a musíme hovoriť, prečo je to dôležité. Napríklad e, obchodník s autami musí vedieť, prečo je dôležité, aby v prípade pochybnosti e, transakciu 70 tisíc v hotovosti za auto nahlásil orgánom, keď aj o tom nevie, ako v mnohých prípadoch, tak e, môžeme doplniť aj sektor s nehnuteľnosťami. Ten spolkový kriminálny úrad hovorí, že tam nie je žiadna citlivosť tejto oblasti. Napríklad e, v prípade nutenej dražby nehnuteľnosti v Nemecku je možnosť zistiť, z jakého zdroja pochádzajú peniaze e, na nehnuteľnosť. Keď platia hotovosti, tak nežiadna možnosť, žiadna zákona alternatíva, ako zistiť, že ten, čo e, kupuje tieto nehnuteľnosti, z akého zdroja získal tie peniaze. A takto hovorí tá štúdia, také sú aj naše skúsenosti, že eh, pre túto tému neexistuje žiadna citlivosť a tiež to nie neustáva to len získať, zabezpečiť citlivosť ľudí, ale tiež eh, aj prebrávanie kontrolu, to vidíme aj v bankách, aj v hospodárstve a téma mm, disciplíny mm, sa vynára len keď niečo sa stane, alebo keď je tlak, tak potom sú opäť podnety pre samreguláciu a tu opäť eh, Ide o to, čo sami zistujeme a máme tu mm, orgány e, konajúce dohľad a medzi tým e, majú všetky spolkové krajiny e, v Nemecku kontrolné orgány, ale s, môžeme ich mať až 200. Máme obecné a krajské a ministerské orgány dohľadu a keď ten personál tam nie je um, dostatočne k dispozícii a dostatočne erudovaný, tak e, je to ne- nedostatok. A mm, chcem povedať pár návrhov, ktoré sú plná dôležité a to sú posolstva, ktoré musíme v politickej rozprave presadzovať a to, že E, táto trestná činnosť škody z nej nás stojí viac ako boj proti nej. A musíme dogmaticky povedať, že zdroje pri boji s trestnou činnosťou klesajú v mnohých štátoch, je to tak, je to katastrofálne v mnohých oblastiach a vidíte to k tomu, že tí, kto sú za to zodpovední v politike, musia stanovať priority a potom sú tam dodatočné javy v Nemecku napríklad rockery a solofisti. a Máme veľa priorit, ktoré vedia k tomu, že tie zdroje nie sú hneď e, k dispozícii jednoducho a potom podľa mňa e, to stojí viac ako peniaze, ktoré by sme do toho mali investovať. A k, ešte raz k tým e, číslam, nejde len o množstvo, ale aj kvalitu a my to vidíme tak, že treba vieť za diskusiu o najmenších minimálnych štandardoch kvalifikácie e, v, u vyšetrovateľov. Na jednej strane sa to týka mm, kriminálnej policie, ale aj e, prokurátorov v jednotlivých štátoch. Tu by sme mohli tiež dosiahnuť väčšiu efektivitu. A nakoniec e, chcem na záver povedať, že ešte v mnohých oblastiach vieme prísť málo a v mnohých oblastiach sú len isté dohady štúdie o e, rozsiahlom e, prístupe pri boji s touto trestnou činnosťou, ale musíme tu na adresne mm, vynakladať prostriedky, aby sme dosiahli nejaké ciele. A, Mr. Jeremy Carver, prego. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo pánovi Jeremy Carverovi z Transparency International. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj vášmu výboru za to, že ste ma sem pozvali, aby som sa um, vyjadril ako zástupca Transparency International a ja by som pravdepodobne sa hneď uh, identifikoval uh, v otázke pána uh, uh, Dana, áno, ja som tiež, ja som ten, ktorý je zástupcom občianskej spoločnosti Transparency International, myslím si, že momentálne už je celkom e, dobre známe hľadiska toho, čo robí a na čo sa sústreďuje. A ja tu nie som ale dnes popoludní, aby som hovoril buď primárne o e, korupcii ako o aspekte. Ja si myslím, že je dôležité hovoriť o korupcii ako jednom z faktorov, E, prania špinavých peňazí, pretože takisto ako aj, aj terorizmus je jedným z faktorov prania špinových peňazí. Pranie špinových peňazí je, je identifikovanie a zastavenie toku čiernych fondov. A myslím si, že to je oveľa dôležitejšie ešte v prípade korupcie alebo financovania terorizmu a podobne. Keď sa pozrieme na niektoré čísla, tak zistíme, že Niektorí z údajov uvádzajú, že príjmy z korupcie vo svete sú okolo 30 až 40 ehm, miliard eur ročne. To je množstvo peňazí, ale množstvo tých čiernych peňazí cez medzinárodný finančný systém je pravdepodobne 1,5 až 1,8 bilióna eur a to je oveľa viac. Ak by ste mali možnosť nejakým spôsobom znižiť tento tok len o 10 už by to bolo veľký e, význam. Už by ste urobili veľký prínos pre spoločnosť a pre svet, pre zníženie problému. A je to zúfalo nutné, pretože všetky štatistiky poukazujú na to, že tie toky sa zvyšujú a zvyšujú sa exponenciálne, vonkoncom sa neznižujú. Takže naozaj musíme pre, zistiť, prečo to tak je. Tiež by som chcel povedať, že aj keď e, som tu na vašom programe v rámci toho, aby som hovoril o, o úlohe um, prania nespolupráce v rámci, alebo tých území, ktoré nespolupracujú. Ja by som chcel hovoriť o trošku e, širšie pretože máme tu um, pracovnú skupinu, majú zoznam takýchto krajín, ktoré nespolupracujú, Irán, uh, Ekvádor, Bolívia a tak ďalej. Ja nikoho dnes znižujem. Dôležité je, že uh, Eh, určite do týchto krajín eh, plínie množstvo kapitálu a tieto krajiny na schvál sú nefunkčné, nefunkčnými, pretože je veľmi dôležité, nie je možné eh, oprieť sa o skutočnú spoločnosť a jedným zo dôvodov je, že peniaze, ktoré sú tam, dostávajú z týchto peňazí čiernym spôsobom a nelegálnym spôsobom a to je pre nich dôležité, ale to e, možno, že vy teraz práve neriešite tu v Európskom parlamente v rámci toho dnešného sedenia. Možno by sme sa mohli ale sústrediť napríklad na daňové raje, tradičné zdroje, prania špinových peňazí, dá sa poukázať prstom na niekoľko miest, Dá sa hovoriť o, čo ja viem, Vanuatu alebo e, rôzne z, e, predpisy v Karibských ostrovoch alebo v niektorých pacif- pacifických ostrovoch, ktoré sa chovajú ako daňové raje. Niektoré z nich majú veľmi e, úzke spojenia s členmi Európskej únie. Napríklad si môžeme predstaviť aj britské územia, závislé územia Britského Commonwealthu 14 ich je, už tu boli spomenuté aj tie dependencie e, niekoľko aj francúzských a podobne. Čiže všetky tieto hrajú tiež svoju dôležitú úlohu v tomto celom, ale my by sme sa mali práve že sústrediť na tých veľkých hráčov. Už tu bolo spomenuté aj predtým, že Švajčiarsko je pravdepodobne s najvýznamnejším v tomto. A ja musím povedať, že v rámci Európskej únie určite najväčším hráčom je Spojené kráľovstvo a to nehovorím tu len preto, že to tu spomenulo x krát, ja neviem, pani Eva Žoli, ktorá sa k tomuto často vyjadruje, alebo napríklad John Moscalier, ktorý je bývalý eh, generálny prokurátor New Yorku, ktorý okato alebo jednoznačne ukazoval prstom na Londýn, že je to najväčšia práca prehrávačka peniazy na svete. Isté, lebo je to najväčšie finančné centrum vo svete. Tak e, si viete predstaviť, predsedajúca, predsedajúca prerušuje rečníka. Ak by ste mohli mohli by ste sa trošku sústrediť na ten aspekt, ktorý e, nás zaujíma. Samozrejme, e, pani predsedajúca. Mesto Londýn je najväčšou práčkou peňazí vo svete a musí to tak byť, pretože najväčšie množstva peňazí idú cez Londýn. Takže podľa mňa nie je dobré eh, eh, povedať, že to nie je moja, nie je moja chyba, pretože systém je taký, aký je. Ale ja keď vediem diskusie v rámci eh, Transparency International na to, že kde by sme sa mali sústrediť, na čo by sme sa mali zamerať, mne je jasné, že áno, jasné, správne je povedať, že sú tam, je tam korupcia a tá, je tam niekto, kto zaplatí e, úplatok a na druhej strane vždy je niekto, kto ten úplatok príjme. Vždy je to e, dvojstranná transakcia, ale v prípade korupcie, e, prakticky to je všetko, sa týka všetkého, o čom hovoríme, sú vždy tri strany, pretože vždy sú nejakí sprostredkovateľia Čiže máme finanční sprostredkovateľia, tí nie sú sami, nemusia byť sami o sebe zlí, tí e, sú takí dobrí, ako sa, tí môžu veľmi dobre e, spracovať pre systém, alebo veľmi zlé pracovať pre systém. A, a pravda je, že to nefunguje celé dobre a my musíme rozlišovať, musíme zmeniť spôsob, ako to celé funguje, aby sme zabezpečili, že proces sa rozvíja. Vráťme sa späť o jednu generáciu o tom, čo hovoril pán Rafael o začiatkoch, keď vznikla potreba riadiť eh, prianie špinových peniazí. V tých časoch eh, retailové banky nepotrebovali veľa nič vedieť o svojich eh, zákazníkoch, položili len rozumnú otázku, pretože to bolo pre nich dôležité, aby vedeli, že čo, kto bol ich klient, na čo chceli robiť niečo s peniazmi a aký bol toho účel ale niekde e, ako si pri sa hodnota tohto procesu pýtania sa klientov základné otázky, tak sa to zmenilo len na jednoducho e, vyfajkovanie nejakých poličok vo formulári, ale ne, nehovorí to o ničom, čo sa vlastne deje a dôsledkom čoho je, že sa vlastne e, prepasla, prepasla celá pointa celej činnosti a nie len to, ešte k tomu, v podstate to podkopáva celý ten proces prania boja proti praní špinavých peniazí. A teraz, keď len časť týchto peniazí, ktoré momentálne peniaze banky na to vydávajú, e, na, na, e, na trestné konania, mali by sme možno, že oveľa viacej úspešných. Ja v, e, nechcem novú legislatívu, ja nechcem ani žiadne nové nariadenia ja chcem, aby tu bolo oveľa väčšie a lepšie chápanie toho, že o čo vlastne tu ide, aký je ten proces a akú každý z nás má zodpovednosť pri buď to, čo to podporíme, alebo budem proti tomu bojovať. Podľa mňa toto je kľúčová otázka túto pani, ktorá hovorila z Európskej bankovej federácie, počul som už to aj predtým, hovorila, že banky sú zodpovedné za 80%, povedala to aj s hrdosťou za e, podozrivé transakcie, ale však nikto s tým nič nerobí. A to je frustrujúce. Ale ja tiež môžem interpretovať tento údaj v tom zmysle, že banky sú zodpovedné za 80 tohto problému. A potom táto zodpovednosť musí byť e, riešená alebo vysvetlená e, alebo musí sa mi pretaviť do toho, aby sa, vysvetl, aby sa zlepšilo fungovanie tohto systému. Napríklad e, uvediem len malú ilustráciu, ktorú by možno, že mohla pomôcť. Minulý týždeň napríklad v Londýne mali sme súdny proces s mladým obchodníkom, ktorý bol z UBS a pochádza z Nigérie, ktorý je zodpovedný za to, že okradol UBS o 1,5 e, miliardy e, libier za určité obdobie. Keby sa to udialo nejakým iným spôsobom, možno, že by prišla banka o 7,5 miliardy. A to sú obrovské peniaze. Ak je to také jednoduché preprať takéto peniaze cez systém, tak niečo musí byť veľmi zlé a hnilé v tom systéme. A kto sú tí najlepší, ktorí chápu, čo sa s tým dá robiť? ku všetkým respektom e, voči Európskom parlamentu. Ja neverím, že vy vo vaši, medzi vašimi členmi máte nejakých poslancov, ktorí sú e, vysokými e, matematikmi, ktorí fungujú veľmi dobre, ako funguje finančné trhy. Žiaden politik ani na národnej úrovni, ktorých som ja stretol, takýmto veciam dobre rozumie. Takže predpokladať, že vy nájdete odpoveď na túto otázku, aj keď si vás vyšiel vysoko vážim, je naozaj eh, šialenstvo, ale myslím si, že čo môžeme očakávať je, aby sme, mali, aby sme lepšie všetci chápali, že o čo ide v tomto celom sektore. Vy ste spomínala, pani predsedajúca, e, že banku Barclays, že 20-ročnému e, talénovi dali požičku milión eur, e, čo bolo od začiatku jasný, jasný podvod. Takéto prípady sa dejú denne. A kto znáša stratu? Barclays. Barclays a jeho akcionári ale pravdepodobne to aj tak nejakým spôsobom poistené. Preto vlastne všetci, preto sa všetci hrnuli do obchodu s derivátmi, pretože išlo o to, aby sa vytvárali stále väč, väčšie dlhy, oveľa rizikovejšie dlhy, ktoré sa dali ďalej potom predávať, na čom sa zarábali. A čím riskantnejšia je ten dlh, tým viac peňazí sa na tom dá zarobiť. Ak by toto e, niekto e, Ehm, môžem odporúčiť knihu, ktorá vyšla pred tromi rokmi, ktorá sa nazýva Fool's Gold, z bláznovo zlato. A myslím, si, že tam je to veľmi dobre popísané, ako to funguje. Čiže keď je je tu riziko, ktoré musia zniesť banky a musí zniesť aj spoločnosť, aj každý, ale je veľmi ťažko, ako z, z, z, vlastne zvrátiť tento proces. A myslím si, že zodpovednosť sa musí začať tými, u tých sprostredkovateľov, tých finančných sprostredkovateľov. To nie sú len banky. To sú predovšetkým banky, pretože to sú, bank, sú to pre všetky banky, cez ktoré idú toky peňazí, ale sú tu rôzni um, tí um, právnici, ktorí ako si um, tiež nehlásia podozrivé um, transakcie napríklad, um, to môže byť pravda, je napríklad um, Tiež viem, že tu napala ďalšie Európske združenie, ktorý, Európske združenie veriteľov tiež e, bola tiež dosť váhavo alebo vágne pristupovalo k veciam. A ja, keď mám klientov, ktorí e, sú zapojení do trestnoprávnej činnosti, e, alebo nejakej podozrivej činnosti, tak ja mám zodpovednosť ako a Ja si myslím, že bolo by treba veľmi jasne E, pretlačiť e, združenia veriteľov, že musia aj oni tlačiť, e, to, že všetci musia veľmi dobre vedieť, ako to funguje, poisťovateľia a tak ďalej. A všetci vedia, musia vedieť, v tom, ako to funguje v tomto veľmi veľkom um, svete finančného sprostredkovateľstva. A treba veľmi uh, sa dívať na to, akým spôsobom oni si vlastne toto riziko eliminujú. A tá teda posledná otázka je otázka rizika. Aké je riziko pre banku, ktorá nebola schopná e, z, z, dobre zabezpečiť e, transakciu, ktorá pochádza z ne, nelegálnych zdrojov? A pretože je tu jedno miesto, kde je E, kde sa to dá, pretože v Spojených štátoch je, je, je, sú, sú zákony, ale je veľmi ťažké cez súdy um, pretlačiť, čo, dejú, čo, čo robí orgány činnotestom konaní v Amerike, pretože oni majú veľmi um, oni majú veľmi dobrých právnych odborníkov, ktorí e, uvalujú obrovské pokuty a pre banky, aj európske banky. E, často za určité e, činnosti, ktoré ani ešte neboli potvrdené, sú len určitými domnelými alebo podozreniami. A keď ja hovorím ako Európan, tak mňa veľmi uráža, že som, vidím len svet, že kde skutočne Spojené štáty vytvárajú určitý tlak na banky, keď sa nesprávajú zodpovedne. A je veľmi dôležité, že Európania, ktorí hrajú veľmi dôležitú a silnú úlohu v tomto svete finančných sprostredkovateľov, sa sami nepreberú k tomu, aby začali konať. Len by som uvedal na registráciu napríklad UBS, ktorú som spomínal pred chvíľkou, mali, e, majú obrovský mali tohto obchodníka, ktorému dovolili v podstate fungovať tak, že si mohol tieto peniaze jednoducho e, zdefraudovať. Tak. Aký je toto, je toto riziko a naozaj sme dostatočne efektívni? Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem pekne pánovi Kajverovi. Určite by sme nemali teraz e, túto celkovo e, hádzať e, vínu na právnikov alebo notárov, pretože tiež e, majú svoju úlohu a často e, sú tými, na ktorých stole sa dejú rôzna trestná činnosť. Ďalším rečníkom je pán Karlo van Hojkelom z Europolu, ktorý bude hovoriť o pohybe hotovosti, ako odhalovaní hotovosti. Mohli by ste nás poinformovať o tom, že čo teda robí Europol aj pre našich študentov, ktorých tu máme 28? Thank you, Mrs. Uh, Chairperson. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Dobré odpoludne, dámy a páni. V prvom rade sa chcem predstaviť. Moje meno je Karlo Van Heklom a som šéfom od podporu pre ekonomickú a finančnú trestnú činnosť v Europole. Europol je Európska agentúra na, na vymáhanie práva, teda eh, agentúra Európskej únie eh, a podporujeme činné v trestnom konaní v boji proti organizovanému zločinu alebo iným závažným formám trestnej činnosti. Chcel by som dnes eh, nadniesť v zásade dve témy. Poprvé, eh, teda eh, pašovanie eh, veľkej hotovosti, čo rastie. A po druhé, je tu otázka bankoviek s veľkou denomináciou, ako sú 500 eurové bankovky a ich úlohou pri teda pašovaní veľkých obnosov v hotovosti. Ako som už povedal, za posledné desaťročie narastlo masívne, narastol výskyt pašovania veľkých hotovostných obnosov. Čiže fyzicky sa transportujú rôznymi spôsobmi, letecky, po ceste alebo po železnici veľké sumy v hotovosti. Má to niekoľko takých externých dôvodov, prečo tento jav e, sa zintenzívnil. V roku 2002 v prvom rade teda bola zavedená mena euro a najmä tie veľké denominácie, 500 eurové bankovky teda, uľahčili fyzický transport a výmenu nelegálnej hotovosti ak by ste chceli prepašovať rovnakú hodnotu v eurách a v dolároch, tak vlastne v eurách to bude len jedna osmina, čiže e, toho objemu. Takže vidíte, že aká je výhoda tých e, vysoko, teda bankových s vysokou denomináciou, ako sú 500 eurovky. E, euro je akceptovaná mena na celom svete, relatívne nízko aký vplyv má inflácia. A ďalší dôležitý dôvod je globálne, sú globálne ustanovenia boj proti praniu špinavých peňazí. Mm. Čiže e, zločinci sa akoby stali obeťou svojho vlastného úspechu. Samozrejme nie sú hlúpi a uvedomili si, že ak nechcú byť odhalení, tak sa musia vyhýbať E, využívaniu finančného systému vždy, keď sa tomu vyhnúť dá pretože potom sú napríklad tie e, hlásenia o podozrivých transakciách, e, čím sa vlastne poukazuje na prax prania špinavých peňazí. No a ďalšia dôležitá vec, ďalší takýto externý faktor, je to akási anomália. Až dodnes vlastne absentuje nariadenie EÚ, ktoré by upravovalo záväzky alebo povinnosti hlásiť pohyby hotovosti v rámci spoločenstva nad 10 tisíc eur. Čiže ak vstupujete alebo odchádzate z EÚ a máte viac ako 10 tisíc eur v hotovosti, tak to musíte hlásiť na základe nariadenia 1889 z roku 2005. Avšak väčšina členských štátov, nie všetky, ale väčšina, nemajú takúto povinnosť upravenú eh, vo vzťahu k pohybom v rámci spoločenstva, čiže ak prenášate hotovosť cez hranice, ale v rámci Európskej únie. Chcem pripomenúť, že tretí Tretia smernica proti praniu špinavých peňazí záväzuje členské štáty, aby prijali potrebné právne opatrenia na zabránenie e, využívania hotovosti na nadobudanie komodít, ale ak e, hotovosť prinášate do EÚ, a neskôr vidíte, že v priemere 83 tisíc eur e, ako hodnota sa vždy deklaruje, tak vlastne nie je tu takýto zákaz. To je uh, ťažko vysvetliteľné. Nuž, keďže je tu tento jav, ktorý sa ukázal za posledné desaťročie, v rámci uh, pracovnej skupiny pre um, tá, presadzovanie práva EÚ boli vytvorené viaceré operácie, e, ktoré majú potláčať tento rastúci jav. E, tri e, predsedníctva EÚ, ktoré následovali za sebou, zorganizovali operáciu Atena, spoločná operácia colnej správy a polície, aby bolo možné odhaliť hotovosť a podľa možnosti zhabať ju dánske predsedníctvo začiatkom roku 2012 eh, prijalo iniciatívu zorganizovať tretiu operáciu tohto druhu, ale Europol navrhol trošku iný prístup. My sme navrhli takú predfázu eh, pre tej operácii, kde bola najprv analýza založená na riziku a eh, to malo vlastne dve výhody Poprvé umožnilo nám to lepšie zaciera, zacieliť um, všetky opatrenia zúčastnených e, orgánov členských štátov a boli sme relatívne úspešní v tejto súvislosti, keďže sa nám počas operácie podarilo zvýšiť počet zhabaní o 600 Druhý prínos tohto bol asi ešte, alebo rovnako dôležitý, poprvýkrát sme získali aj strategické informácie, ktoré nám umožnili lepšie pochopiť rozsah problému, s ktorým máme dočinenia a lepšie pochopiť hybnú silu tohto javu. Kľúčové zistenia tejto predoperačnej fázy nebudem podrobne rozoberať. Ak o to máte záujem, e, budete si môcť mm, si to prečítať z tej prezentácie, ktorú vám dám k dispozícii. Ale zistili sme, že je tu mm, viacero takých hlavných e, priestorov, trás, na, čo, na ktoré sme sa mohli sústrediť. Bola tam určitá e, predominancia ruských štátnych občanov, ktorí sa podielali na pašovaní tejto hotovosti a takisto sme si všimli pozoruhodné veci, ako napríklad to, že aj e, nemecké marky, e, vlastne zastaralá mena, Saši stále pašujú. Takisto uvidíte, že metódy e, skrývania sa veľmi podobajú tomu, e, čo sme e, zaznamenali v prípade pašerákov, drog, kokainu. E, je tu niekoľko príkladov e, metód skrývania, ktoré sme odhalili. No a ide to dosť ďaleko. Ľudia dokonca zhotnú až 35 kondomov naplnených bankovkami. Čo nám naznačuje, že v akom e, duševnom rozpoložení sú tí ľudia, ktorí to fašujú? Oni jasne vedia, že robia nelegálny, nezákonný čin, Jedna osoba bola dokonca zadržaná s tým, že vo, v žalúdku mal 14 takýchto zlatých tehličiek po 100 gramoch. Predstavte si, že toto zhotnete, alebo si to nejak inak vložíte do tela. Eh, ale máme dôkazy o tom, že sa to teda viac než jedenkrát stalo. 26 krajín nám poskytlo údaje, Eh, potom sme mohli teda urobiť tú našu analýzu. A eh, bola to teda operačná fáza s 38 zúčastnenými krajinami. A nebudem zachádzať do podrobností. Prejdem k tým výsledkom. Ak by ste mali záujem, samozrejme rád vám to postupím. Čo je dôležité, je pozrieť sa na celkový výsledok, čo pokiaľ ide o tie sumy, ktoré vstupujú do EÚ, opúšťajú EÚ hotovosti. A veľmi k našemu prekvapeniu tu hovoríme o ročne priemere, teda globálna hodnota je aspoň 6 miliard eur. 40 a zachytíme 155 miliónov eur. A tie, to, že sú peniaze zhábané, znamená, že ten, kto peniaze e, pašoval, ich vlastne teda nenahlásil, ako mu stanovala povinnosť zo smernice 1889 z roku 2005, pardon, z nariadenia. E, je to veľká suma peňazí a môžem tiež povedať, že podľa analýzy mm, trikrát viac hotovosti opúšťa EÚ, než do EÚ vstupuje. Mm, následné operácie nám umožnili odhaliť e, konkrétne schémy alebo vzory. Uvediem jeden príklad. Počas e, operácie sme si všimli, že 430 miliónov eur a 10 miliónov eur pre, eh, tranzitovalo z Ukrajiny cez Rumunsko, teda cez územie EÚ, do Turecka. Čo eh, sú teda značné sumy peňazí a e, využíva sa tzv. kolektívna deklarácia, čiže prídu E, autobusom na hranicu a e, šofér e, teda urobí iba takéto kolektívne hlásenie hotovosti, ktorú majú pasažieri v autobuse pri sebe. Neviem, či toto je nejaká užitočná a efektívna cesta, ako využívať povinnosti uvedené v nariadení 1889. Opatrenia, ktoré sme prijali, pokiaľ ide o využitie týchto informácií, žiaľ e, neboli mm, do, dokonalé, pretože externí partnery e, sa k tomu nechceli vrácať. E, povedali, že tieto peňažné toky úzko súviseli s tzv. šatl obchodníkmi, ktorých nepovažujú za nejakú, nejaký vážny trestný čin. A časť záverov súvisí aj s efektivitou nariadenia, e, ktoré tu je na kontrolu pohybov hotovosti cez naše hranice. No a na to používame tú červenú zastavku FATF, e e, to sú teda tie indikátory na odhalenie e, tých pašerákov hotovosti. Súčasné nariadenie spôsobuje určité problémy pri vykonávaní, keď tí kuriéry hotovosti e, to vlastne nahlásia prakticky e, nie je možné e, zhábať alebo zadržať e, takéto peniaze. Čiže ak niekto na letisku nahlási veľkú sumu peňazí, ale jeho medzikontinentálny let odchádza, tak čo vlastne, ako môžete e, preskúmať povahu tejto transakcie. Máme tiež e, veľké problémy verifikovať, preveriť e, tieto informácie, ktoré sú často neúplné a je veľmi ťažké zistiť, eh, či tieto hotovostné sumy súvisia s akokoľvek trestnou činnosťou. No a čo sa týka bankoviek s hodnotou 500 eur, možno viete, eh, je to verejná informácia, že Spojené kráľovstvo ich agentúra SOKA pre vážnu, závažnú a organizovanú trestnú činnosť. Oni majú teda dôveryhodné spravodajské informácie, že v 95% sa 500-eurové bankovky využívajú na organizovaný zločin, prijali administratívne opatrenia, aby efektívne zakázali um, používanie týchto bankoviek na ich území. Ja by som tak ďaleko až nezachádzal, že by som povedal, že e, tieto bankovky s najväčšou hodnotou sú len na uľahčenie organizovaného zločinu, ale možno by e, bolo zaujímavé mm, zamyslieť sa nad ekonomickou e, existenciou týchto. Ja v zásade, ako určite aj väčšina z vás, sa nikdy nestretávam s 500-eurovými bankovkami, napriek tomu existujú obrovské množstva 500-eurových bankoviek, ktoré sú v obehu. Takže aby sme dokázali situáciu riadne ohodnotiť, tak sme hľadali nejaké rácio, aby sme mohli mať takúto porovnávaciu štúdiu medzi tými tromi veľkými menami, ktoré v tejto časti sveta poznáme, teda doláre, libry a eurá. A nemá zmysel porovnávať iba sumy, ktoré sú v obehu. A preto sme si vypracovali takýto nejaký odvodnený e, pomer. To je objem jednej konkrétnej meny v obehu v bankovkách e, vo vzťahu go HDP. No a tu sme sa dopracovali k veľmi zaujímavému výsledku, aby som bol úprimný, ako vidíte, objem bankoviek v eurozóne je o mnoho väčší než objem dolárov ktoré obiehajú vo svete. 7,59 celého HDP eurozóny je v obehu v bankovkách, z čoho 2,53 e, je v obehu ako 500 eurová bankovka, čo v porovnaní s dolármi je dosť veľký rozdiel. A takisto treba zobrať do úvahy, že najvyššia denominácia dolárov je 100 dolárovka. Pričom v eurozóne máte 100 euróku, 200 euróku a 500 euróku. A všetky tri bankovky sú hodnotnejšie než teda tá 100 dolárovka. Ale je tu samozrejme jedna výhrada a čo skoro pochopíte tú vec, pokiaľ ide o tie bankovky euro 5, v hodnote 500 eur, V roku 2008 86,6 miliard eur bol príjem v EÚ, čiže vydávanie hotovosti a príjem, ktorý to e, tvorí pre vydávajúce orgány, to je tiež dôležitý faktor, ktorý treba zvrať do úvahy, keď posudzujete užitočnosť a odôvodniteľnosť týchto bankoviek s vysokou hodnotou v obehu. Ďakujem za pozornosť. Grazie, grazie Mr. Juker, von Nikolom. Adesso apriamo il dibattito. Eh, dobre, pán van Hojkolom, teraz eh, začína rozprava. Pán Jakolino má najprv slovo. Ďakujem, pani predsednička. Boli to veľmi zaujímavé prednášky a uh, oni zodpovedali očakaniam, ktoré sme mali od tohto výboru a chcem tu položiť pár krátkých otázok. Téma tzv. nespolupracujúcich území alebo tieňových eh, finančných lokalít eh, je eh, dôležitý a v oblasti prania peňazí. Boli tu venované niektoré dôležité, napríklad Cyprus a Londýnske City, ktoré tu hm, zaujíma centrálnu úlohu a moja otázka je, že či je to možné konkrétne vyčísliť, koľko z týchto nezákonných peňazí možno e, priradiť tomu, že tam nie je e, vhodná dostatočná spolupráca a kontrola. Napríklad, keď nenastáva e, žiaduca spolupráca a potom je to napríklad v súvislosti s eh, v Duisburgu. To bol začiatok eh, v Nemecku pre lepšiu spoluprácu, to vieme, a tiež sa tu menovalo Švajčarsko a eh, vzťah medzi praním peňazí a terorizmom a potom sme hovorili aj o riziku bank. My tu potrebujeme spoločnú reč v Európskej únii, aby sme bojovali proti tomuto javu a tu potrebujeme e, viac spolupráce medzi členskými štátmi. Aby spolupráca bola vôbec možná, musíme sa postarať aj o istú homogénnosť e, pri rizikách, e, ktoré súvisia s bankami. Na no záver chcem povedať to, čo pán Fan Hojkolum z Europolu povedal. Ja to tiež tak vidím A chcem sa opýtať, či tu môžeme pomenovať e, presnejšie čísla, čo sa týka tej spolupráce medzi policajnými silami a colnými orgánmi. Dnes je dôležitý deň, pretože sme zistili, že to je dôležitá, zaujímavá, zároveň aj ťažká téma a priorita je tom, aby sme tu zostavili účinné nástroje, napríklad nástroj zapojenia, aby sme mohli účinne bojovať proti trestnej činnosti. Ľutujem, pani predsednička, musím hneď odísť. Ďakujem, pani Matie. Merci, madame la présidente. Déjà, en premier lieu, je voudrais vous remercier. Ďakujem, chcem poďakovať našim rečníkom za veľmi zaujímavé vystúpenia v takejto všeobecnej oblasti, ale predsa len to bolo veľmi dobre zamerané. Pán Fidler, vy ste hovorili o konfiškácii aktív, hovorili ste o viacerých prúkoch a aj o možno o určitej frustrácii, ktorú zažívate, aspoň ja som to tak pocitila, že tu je nedostatok spolupráce medzi členskými štátmi eh, na základe tej legislatívy, ktorú momentálne máme v platnosti. Komisia nám navrhla nový návrh smernice. My sme o tom už hovorili v inom výbore. A Je pravda, že je to politický problém, ako ste povedali. Je to politický problém, to máte pravdu, ale vaša vláda a naša, myslím, že to nie je nejaká politická vec, ale sú tu teda krajiny, ktoré neprejdú k tej ďalšej etape a človek má pocit, že naozaj chýba vôľa. Nemecko, Francúzsko, ja to lutujem, e, sa stavia e, tomu. Takže povie, že no, to je príliš komplikované, nechceme to, nechceme sa ísť ďalej, nechceme schváliť zábanie aktív, ak tam nie je trestný rozsudok, odsudenie, ak napríklad tam osoba je mŕtva alebo chorá, nechceme to povoliť e, v rámci právneho konania. Viem, že u vás je možno trošku iný problém, E, ústavný. Ale e, čo sa týka Francúzska, môžem povedať, dobre, tak zmeňme zákon. Samozrejme, že vo Francúzsku sa môže zmeniť zákon, ako aj v iných členských štátoch. Čiže ak tu nie je politická vôľa, kam sa to potom celé uberá? A máte pravdu, myslím, že je potrebná vôľa a, a musí to byť aj v Európskom parlamente, v členských štátoch. A to mi teda momentálne chýba. Takže je dobré, že vy tu ste prestúpili, aj my vás môžeme teda podporiť. A pán Lankelem, veľmi sa mi páčilo vaše vystúpenie napríklad pokiaľ ide o tie 500-eurové bankovky, prečo sú vlastne v obehu e, naozaj e, na pomoc nejakej mafii. E, naozaj veľa je v obehu. 500 eurovky sú naozaj na nejaké veľké sumy, e, na drogy, na trestnú činnosť. Mm, tam sa skôr možno využívajú nejaké menšie bankovky, ale Ja som z takého regiónu blízko Štrásburgu a ja keby som tam, ja, keď vytiahne 50 eur, tak to už je veľa a u niektorých obotníkov by mi nevedeli ani z tej 50 vydať, či už by to bolo v mesiarstve, v pekárni. Nemali by mi vydať, čo robia ľudia s 500 eurókami. To je otázka, ktorú si kladiem. Lebo naozaj to asi snáď obiehala v tých mafiánskych kruhoch. A viem, že sú tu určité snahy možno na, na zmeny, e, možno na stiahnutie týchto bankoviek, lebo zdá sa, že to naozaj je na prospech mafii. Ďakujem. Grazie, Veronika. Adesso la parola all'onorevole Newton Dunn. Ďakujem, teraz má slovo pán Newton Dunn. Thank you for three interesting... Ďakujem za veľmi zaujímavé mm, prejavy pánovi Fidlerovi. Vy ste ptali e, veľmi e, dobrú vetu, že e, trestná činnosť nastaví viac ako boj s ňou, veľmi presné. Ako kolegyňa Verenk povedala, je e, nedostatok politickej vôle, aby členské štátoch robili to, čo je potrebné. My e, dúfame, že naša správa, keď vydáme budú celé, to bude taká silná, s mnohými faktami a číslami, že verejnosť bude tlačiť na členské štáty, aby mm, robili nejaké kroky. Keď hovoríte, že e, trestná činnosť nás stojí viac ako boj s ňou, môžete vám povedať e, nejaké čísla, ktoré nám pre nás budú hodnotné, keby ste dali nejakú štatistiku pánovi Karlovi. Opäť e, chcem číslo počuť. Hovorili ste, že ak eh, dobre čítam, eh, že objem nezákonných tokov eh, rastie exponenciálne. Máte aj na to čísla? To je bolo dobre, keď sme to mohli preukázať. A tiež ste povedali neskôr, správne, že poslanci nie sú mm, odborníci na mm, trhu s finančnom, ale áno, my sme, nie sme odborníci, ale sme len uh, lajci, ktoré sú vyslaní verejnosťou, takže mohli by ste ma nasmerovať na odborníkov na finančnom trhu, ktorí lepšie chápu, že aký vzorec to musíme zapracovať. Pán vám Mojkele, môžete mi pripomenúť, prečo potrebujem zákon, aby sme zabranili ľuďom eh, nosiť eh, hotovosť. Ja nemám 500 eurové bankovky a prečo je treba mať taký zákon? Je to len na boj proti zločincom? A s našimi odporúčaniami, ako povedal Veronik, eh, máme odporučiť zrušenie 500-kovej hm, bankovky. Bude to fungovať? Ďakujem, teraz pán Borgeci. Komičerej Ďakujem, pán predseda. Budem sa držať e, toho poradia a začnem s tou výbornou prednáškou zástupcu z Spolkového zväzu kriminálnych pracovníkov. Po krvi predávaní v Duisburgu policajné síly v Nemecku e, konečne dôsledne si uvedomili realitu. Tam bola silná infiltrácia mafie, talianskej mafie e, v Nemecku a tá mala prsty vo všetkom. A aké boli e, tieto výsledky a Aké je to vyhrote a čo to ako e, to vyzerá aj s investíciami a s praním peňazí. Potom k iniciatíve Transparency International, podľa mňa je to veľmi dobré, že ste tu vyslovili tú ústrednú úlohu londýnskeho City v e, tomto medzinárodnom odvetví, kde sú všetky rôzne temné obchody možné. Mám otázku na vás. Existujú e, výsledky, na základe ktorých možno zistiť, že koľko zločineckého kapitálu a koľko špekulácií do akej miery spôsobili túto medzinárodnú finančnú krízu. Je to, e, teda existuje vzťah medzi e, týmito zločineckými činmi a finančnou krízou? A čo sa týka úlohy City, prípadne týchto temných e, obchodov, ktoré nevidíme. Prečo sú e, tieto takéto e, nepostihnutelné? Nedá sa tam nič robiť potom k Europolu? Aj to bolo zaujímavé. Aj to bolo zaujímavé vypočuť si, čo tu znelo k tým 500-eurovým bankovkám a koľko z nich je v obehu. Sú štáty, ktoré možno špecificky spomenúť, eh, kde je osobitne veľa hotovosti a kde je osobitne veľa 500-eurových bankoviek. A v tejto oblasti akú má úlohu ECB? vo veci kontroly. Ako to tam vyzerá? Poskytuje, dodáva ECB jednotlivé podrobnosti a informácie? Akú úlohu tu zaujíma ECB? A potom ste hovorili o tej šedej zóne, o infiltrácii, o činnostiach e, zločineckých organizácií pri práni peňazí. A tu bola osobitne reč o dôležitej úlohe bankového systému. A tých, ktorí e, sú v ňom činní. Sú to jediné kanály? Prebieha to len cez tieto kanály? Alebo, poviem to ináč, kde je zodpovednosť za túto spojku, za toto prepojenie? u zodpovedných, u vedúcich pracovníkov v bankách, ktoré kontrolujú tieto orgány alebo nie. Alebo môžeme rovno povedať, že táto ochranná funkcia, tento ochranný štít, ktorý je ktorý zastiera tieto činnosti, aby sme ich nemohli postihnúť a či e, je to um, pretože sú tam isté isté kluby, isté tajné lože, ktoré majú v tom um, prsty a ktoré chránia e, toto a mm, nasadzujú dôležitých ľudí na dôležité miesta. Pán Diaz de Mera. Čo najrychlejšie chcem povedať pár pripomienok k tým dvom panelom veľmi zaujímavým dnes popoludní chcem povedať to, čo je zásadné. Zásadné je to popísať tieto javy. Ale ja by som radšej sa držal tej podstaty. Podstata je podľa mňa, ako reagovať na všetky tieto výzvy. A my teraz e, máme debatu, ktorá je endemická, nevyriešená. Boj proti trestnej činnosti vždy sa točí okolo dvoch otázok. Boja proti trestnej činnosti a proti e, nezákonnému financovaniu a praniu peňazí na jednej strane a na druhej strane e, veci slobody a ochrany osobných údajov jednotlivca. V tomto zmysle existujú štáty, ktoré sú veľmi zraniteľné terorizmom a trestnou činnosťou, a na ktoré tieto veľmi útočia a ktoré používajú nástroje, ktoré sú reakciou na túto výzvu. Toto pripomienku dám do súvisu s tým, čo mm, nám porozprával pán Karber zo všetka úctou. Povedal nám pravdivo, že nie sme odborníci na finančné deriváty. Ale nie je to potrebné, nemusíme byť odborníci na finančné deriváty. Sme zákonodarcovia a ako zákonodarcovia mm, sa obraciame na odborníkov. A my to robíme v tejto snemovni tak, že schváľujeme alebo odmietame medzinárodné dohovory, dohody, ktoré sa týkajú medzinárodných finančných transakcií. Pamätajte si to dobre, pretože eh, to vzniklo v Belgicku, ten škandál tzv. SWIFTu, eh, ktorý eh, hromadne poskytoval, posielal údaje o medzinárodných transakciách. Toto viedlo k zložitej situácii medzi zložitej situácii medzi USA a členskými štátmi EÚ a to viedlo k tomu, že nakoniec mm, bola odmietnutá táto dohoda, ktorú neskôr schválil tento parlament a e, ktorá e, dáva Európalu mm, pravomoc byť e, spoločným kontrolným orgánom pri ochrane tohoto poskytovania údajov. Toto všetko, čo som práve mm, povedal, predstavuje nasledujúci záver. USA, um, ktoré sú štát, ktorý sú pred terčom útoku terorizmu, um, si zriadili um, systém FTP. Majú program na svoju ochranu. A EU má viaceré zákonné predpisy v českých štátoch, smernice, nariadenia. My sme ktoré zadefinovali aktívne a pasívne všetky problémy, ktoré vyplývajú z financovania terorizmu a s tým spojeného prania peňazí. Ale nemáme takýto silný TFTP. A podľa mňa toto je reakcia, podstatná reakcia, čo je následné po tom, čo je základný predpoklad po identifikácii problému, po debate o probléme, potom, ako bolo povedané, po začasnej práci tohto výboru bude musieť niečím prispieť. A v e, tejto veľmi zaujímavej debate, ktorú sme mali, ako som povedal, pracuje sa na tom v inom výbore parlamentu, ale ako sme povedali, e, treba mať e, istý súbor spoločného, spoločný program spolupráce, teda spoločný zákonodárny nástroj. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Diasdemera. Adesso la... Ďakujem, pán Diasdemera. A teraz dáme slovo zase našim rečníkom na obmedzený čas, najprv na 3 minúty máte na vaše odpovede. Pán Fidler začína. No, to bude naozaj najväčšia výzva dnešného popoludnia, takto rýchlo na všetko zodpovedať. Ja sa pokúsim naozaj to nejako zhrnúť. Prvá otázka sa týka, a to je určite aj dosť ťažká úloha, aby som nejakým spôsobom vyčíslil jednotlivé prípady alebo spoluprácu medzi jednotlivými štátmi. To neviem teraz e, zachytiť žiadnu konkrétnu štúdiu, nemám k dispozícii príslušné údaje. Ja som tú otázku pochopil tak, že či nemám nejakú štúdiu v hlave, žiaľ e, z nič z hlavy takto vytiahnuť e, zla neviem. Potom ďalšia otázka, ktorá sa týka toho, že som spomenul, že som trošku frustrovaný. Ja som k tomu hovoril trošku vo vzťahu k určitému politickému pohľadu alebo úloho politiky. Myslím si, že tu môžeme urobiť určitý príklad, pretože eh, aj práve politická diskusia môže tiež mať veľký vplyv, pretože tu je treba, aby tu politika viedla verejnú diskusiu, pretože tu máme problém rôznych politických politických systémov nielen v rámci EÚ, ale dokonca ešte aj my v, v Nemecku máme federálny systém, kde rôzne spolkové krajiny majú rôzne systémy. Avšak e, je treba o týchto témach predovšetkým hovoriť tak, ako sme my, pretože um, ide tu o tú tieňovú kriminalitu, ktorej sa teda treba tiež um, na, Napríklad už, e, keď sa pozrieme e, na také Nemecko, keď e, ide o, ja neviem, futbalový zápas, presne majú určené výpočty, že kedy, koľko policajtov má byť kde, ako nasadených a podobne. Na toto máme, ale tá, tú, túto inú kriminalitu tam to takto nefunguje. E, takže sú, keď ide o takýto futbalový zápas, tak sa musíme dohodnúť, že keď hrajú proti sebe dve rôzne krajiny, že ide o kvalifikáciu alebo koľko, príde toľko a toľko ľudí, toľko a toľko e, policajtov a tak ďalej. Ale v takomto boji proti organizovanému zločinu nič také nemáme, takéto plány ako v prípade futbalového zápasu. Takže Určite tu treba pripraviť nejaký solidný manažment ehm, takže treba vyvinúť aj možno, že dostatočne silný politický tlak eh, v týchto, eh, v tých, aby sa teda um, presunul tlak, aby sa začalo niečo robiť, pretože viem si predstaviť, že existuje v niektorých štátoch ako v takom Taliansku obrovský tlak aj na politiku zo strany mafie a podobne, aby sa, čom, čo by sa veci upratali pod stôl. Takže musíme trošku byť e, vec otvorení alebo otvoriť oči, e, aby aj občania vedeli, ak, čo sa deje, pretože tu chýba informovanosť. Teraz ponadujúcu čísel, faktov určite existuje množstvo faktov, údajov, ktoré sú známe, avšak e, aj tak sa pohybujeme vlastne, to sú v takej tieňovej oblasti, ale máme údaje, e, že hospodárska trestná činnosť e, sa maximálne do 1% tejto činnosti sa dostane e, pred orgány činné v trestnom konaní. V Nemecku je to možno 300 miliónov ročne a pritom odhady sú, že čierne peniaze sú asi hruba vo výške 50 miliard Eh, odhad, teda, že to je, tak si viete predstaviť, že koľko to je. Takže sú to veľké škody z hľadiska hospodárskej kriminality, sú rôzne údaje, niektoré sú, hovoria o 10, 20, 30 miliardách, niektorých 100 miliónov a podobne, čiže tiež eh, nie sme veľmi úspešní. Ďalšia posledná otázka, Duisburg otázka trošku bola zoširoko postavená. Isté existujú určité poznatky, že mafia je veľmi činná aj v oblasti nehnuteľnosti alebo trhu s nehnuteľnosťami a s budovami a podobne, čo eh, v poslednom období sú takisto aj v, v hazardných hrách prítomní takisto. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mrzí ma, že tu dnes nie je pani Kolín, aby si vypočul moju odpoveď, pretože e, určite jazyk je veľmi <laughs> dôležitý a obávam sa, že ma celkom dobre neporozumel. Ja vonkoncom nehovorím alebo netvrdím, že uh, Londýnske city je územie, ktoré nespolupracuje um, ja len hovorím toľko, že pravdepodobne to určite je jedna najväčšia práčka peňazí eh, na svete len preto, že je to najväčší um, finančný trh na svete. A preto, keď robím nejaké, um, nejaký odhad, že to bude, že tam sa dejú najväčšie, um, najväčšie toky peňazí, tak pravdepodobne aj najväčšia časť tých, tých, tých čiernych obchodov bude, bude odtiaľ. A určite aj City of London má veľmi veľkú zodpovednosť a keďže je to najväčším finančným trhom na svete, aby bol čo najčistejší. A keď sa, tejto, eh, keď sa chopí tejto príležitosti, tejto zodpovednosti, tak určite urobí veľmi veľkú vec pre globálny finančný systém. Som rád, že britská vláda si to uvedomuje a snaží sa na tom pracovať a nedávno ohlásila, že naozaj bude riešiť túto otázku ako kľúčovú otázku svojej um, ako svoju kľúčovú otázku napríklad e, aj v rámci, približe, v rámci G8 budúci rok. Čiže čo treba? Je treba predovšetkým sa pozrieť na to z hľadiska e, e, realizmu, z hľadiska, nie z hľadiska pokrytectva, že všetko je v Británii v poriadku. To vonkoncom nie je pravda. Nie je to v Británii horšie ako všade inde, to nie je pravda, ale sú tam slabé stránky, ktoré jednoducho treba identifikovať a riešiť a neurobi to ani vláda, ani britský parlament. Musia byť identifikované a riešené odborníkmi, ktorí sa v týchto veciach vyznajú. A tento, to, to, o čom hovorím, to sú finanční sprostredkovateľia. Oni vedia, ako tento celý systém funguje a je treba ich motivovať, stimulovať, či už motiv, pozitívnym či negatívnym spôsobom, aby tento systém fungoval lepšie a pozitívne. Toto ja očakávam od Spojeného kráľovstva. Ale toto isté sa musí udiať v každom jednom finančnom centre v Európe. S rovnakou mierou uznania skutočnosti, skromnosti a dostatočnej schopnej alebo dostatočnej konštruktívnej túžby niečo zmeniť. Keď sa pozriem na nejaké parlamenty, tak ja tieto vidím ktoré, orgány, ktoré hľadajú politickú úlohu a nie legislatívnu úlohu. Podľa mňa je tu vo svete už priveľa legislatívy a väčšina z nich sa úplne minia účinku a dokonca ešte podkopáva celý, celé, celý odkaz. Takže ale politický odkaz ten musí byť veľmi silný. A myslím si, že práve by sa malo začať tým, že sa presne uzná, aké sú naše slabosti a kde kde a ako pochopiť, ako by sme mohli spolupracovať lepšie a efektívnejšie. Každý tu dnes hovoril o tom, že je tu silná potreba efektívnejšej spolupráce. To platí tak na domácej úrovni, Takisto aj v, Spojenom kráľovstve tiež máme nefunkčný systém rôznych druhov policajných zborov alebo orgánov, tiež ťažko spolupracujú. Tu aj iní kolegovia spomínali, aj v Nemecku majú rôzne a podobne. Je to strašné, ale je treba začať nejakým spôsobom fungovať zapájať všetkých a existuje určite nejaký recept, ako to vyriešiť a je tu aj recept, ako to robiť lepšie. A som si istý, alebo chcel by som veriť, že to, čo sa už napríklad Británia poučila, že teda zlyhal ten systém kontroly finančných služieb, tak je teraz v Londýne, teraz je nový experiment. K, kde sa, snaží, sa snaží vrátiť eh, Bank of England tú, eh, tú reputáciu, aby fungovala oveľa lepšie. Avšak je potrebné uznať, že je potrebné eh, v začať robiť veci na novo alebo nové veci, ale keď sa vám podarí pochopiť, aký systém máte do činenia, potom sa vám oveľa lepšie podarí fungovať aj na medzinárodnej úrovni, či už to bude Európske fórum alebo ešte širšie fórum. Čiže jednoducho musíme prísť k stolu s tým, že chceme naozaj e, ex- konštruktívne experimentovať, ako to môžeme spoločne robiť lepšie. Predsedajúca Ďakujem. Žiaľ, za 5 minút ešte pán, e, pán Vyklom, máte len 5 minút naozaj, pretože potom už pokračujeme v ďalšou schôdzou. No už, e, čo by som ešte teda mohol vy ste sa ma tu pýtali, aby som vám tu dal odporúčania pre Európsky parlament. Ja neviem, ja, pre mňa by možno, že bolo dobré, keby som mal vysvetlenie, že ako môže byť to, že z Južnej Ameriky každý rok sa repatriuje asi 2 až 3 miliardy eur do ECB v 500 eur, eur eurových bankovkách. Ja si neviem predstaviť, že či európsky turisti chodia do Južnej Ameriky s 500 eurovými bankovkami vo Vrecku. Mne to nedáva žiaden zmysel, tak mňa by to veľmi zaujímalo, aby som porozumela, ako sa to deje, čo za tým je. Potom je tu ďalší základný ekonomický princíp, že treba považovať za bankové, do bankovky, že sú, bankovky jednoducho sú tovar ako hociaký iný a tu sú predmetom e, ponuky a dopytu. A keď máte veľký dopyt, tak e, môžete maximalizovať svoj príjem, teda ten zisk, zisk ktorý E, vy získate tým, že vydávate ďalšie peniaze. A keď sa spýtate, alebo žiadate, sa pýtate, že odkiaľ pochádza taká obrovský, taký obrovský dopyt pre takéto bankovky, tak vtedy dostanete tú odpoveď na vaše otázky. A posledná poznámka. Ktorá krajina vlastne tlačí najviac tých 500 eurových bankoviek? vo vydáva ich, tak z údajov, ktoré som dostal naposledy od ECB, ktoré sú z roku 2007, 55 vydáva Nemecko. A posledná poznámka. Ak chcete zrušiť 500 eurovú bankovku, e, odhalíte také sily, ktoré, o ktorých ste si nemysleli v živote, že by e- mohli existovať. A ďakujem pekne. Ďakujem to ešte pani Matias požiadala o slovo. Mám tu otázku na zástupcu Europolu. Je nejaký strop, ktorý nie je možné prekročiť pri hotovostných plantbách? Ja neviem, aké... ja poznám teda vo Francúzsku koľko, teda napríklad aké je to v Belgicku. For Belgium is 15,000 euros. V Belgicku je to 15 tisíc eur, ktoré môžete mať cash. Predsedajúca v poriadku, takže ďakujem pekne. všetkým prednášateľom. Nedostali ste veľkú možnosť na zodpovedanie otázok, Takže ak by ste ešte mali nejaké ďalšie doplňujúce informácie alebo pripomienky, prosím vás pekne, zašlite nám ich e-mailom na sekretariat. By, by sme vám chceli poďakovať, lebo boli ste veľmi otvorení, aj veľmi jednoznačne, alebo jasne ste sa vyjadrovali otvorene, pretože často, keď hlavne odjeme otázky, nedostaneme jasné odpovede, ale jasné odpovede sú dôležité pre náš výbor, takže chcela by som za toto poďakovať a tiež ďakujem aj za to, že ste sem prišli. Takže mm, my budeme pokračovať v e, zasadnutí koordinátorov in kamera a kto nemá byť e, v miestnosti, prosím, aby ju opustil a ďalšie zasadnutie schôdze je 3. decembra v poludní od 15.